Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting. Začneme, kolegovia, našu schôdzu. Niekoľko oznamov. We have decided in coordinators to apply na schôdzi koordinátorov sme sa rozhodli uplatňovať nové stanovisko, eh, teda nový postup vo veci pozmeňacích návrhov. Ku konkrétnej téme ide o viacročný plán pre um, plán v Jadr Jadranskom mori a s tým súvisiaci rybolov. Tu lehota na pozmeňujúce návrhy bude otvorená pre poslancov výboru NV k návrhu komisie a potom pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené, sa podrobia hlasovanie v výbore NV. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sa schvália v výbore NV, potom predloží predseda, teda ja konkrétne, výboru pre rybolov v mene nášho výboru. Toľko teda zhruba e, ten postup, ktorý sa odsúhlasil na úrovni koordinátorov Lehota na pozmeňovacie návrhy pre náš výbor, je stanovený na Lehota je stanovená na 24. júna o 11. hodine do poludnia. Ďalej druhé oznámenie. To sa týka spoločného podujatia udržateľných cieľoch rozvoja 7. júna popoludní. Je to spoločné podujatie, ako som už povedala, s výborom DEVE. Organizuje ho um, advokát OSN pre udržateľné ciele rozvoja a spolupredsedať bude Norska um, ministerka Anna Solberka, predseda parlamentu Tajany, tiež vystúpi eh, na tomto podujatí. Budú tam dva panely. Teda profesor Mohabad Yunus, Jeffrey Sachs, Anna Mohabit a Paul Polman. Dúfam, že sa toho podujatia zúčastníte v hojnom počte. Vo vašich podkladoch na dnešnú schôdzu máte tiež správu delegácie Envy z návštevy ECDS v Štokholme 20. a 21. februára sa táto návšteva skutočnila, čo týka jazykového pokrytia. Máme k dispozícii 20 jazykov a ako zvyčajne všetky podklady k schôdzi sú k dispozícii elektronické. Naša schôdza sa bude aj vysielať. A okrem toho, ak nie sú žiadne námietky do konca schôdze, tak zápisnicu schôdze z 13. marca budeme považovať za schválenú. Náš prvý bod sa týka výmeny názorov so spravodajcom pre rozpočet Európskeho parlamentu. Pán Murešan prišiel medzi nás z výboru pre rozpočet, bol vymenovaný za všeobecného spravodajcu pre rozpočet na rok 2018. Svoj rozpočet, eh, teda svoj návrh rozpočtu um, vnímať cez prizmu dvoch hlavných tém, zamestnanosť a rast a tiež bezpečnosť, bude nám prezentovať svoje stanoviska a my budeme môcť sa vyjadriť tiež k tomuto návrhu rozpočtu. A potom udelenie trialogu bude mať formát listu tento rok. Tento rok zasielame návrhy zhruba 40 pilotných projektov. Potom preskúmanie návrhu správy prebehne vo výbore NV 10. júla a hlasovanie o výbore pre rozpočet eh, prebehne 31. augusta do poludnia. Začíname teda i hneď tým, že dáme slovo všeobecnému spravodajcovi pre rozpočet. Nech sa páči, pán Murešan. Ďakujem, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za to, že ste ma prijali na svojej dnešnej schôdzi. Prišla som z dvoch dôvodov. Najmä, aby som vám mm, predstavil svoje vnímanie hlavných politických priorít pre rozpočet e, Európskej únie na budúci rok, tak ako sme ho súhlasili v správe o usmerneniach pre rozpočet e, únie na budúci rok, čo sme schválili veľkou väčšinou v pléne v marci. Ale okrem toho, a to je ešte dôležitejšie, som prišiel aj preto, aby som si vypočul e, o tom, aké sú priority vášho výboru pre rozpočet únie na budúci rok, tak aby som vedel v rozpočtovom eh, konaní, čo je dôležité pre váš výbor a čo mám eh, vzať do úvahy. Ako už povedala pani predsednička, dve hlavné priority, ktoré vnímam ja v kontexte rozpočtu na budúci rok eh, je rast, zamestnanosť a tiež po druhé bezpečnosť našich občanov. Je to preto, že sa domnievam, že toto presne očakávajú občania Európy, teda zamestnanosť a bezpečnosť toto mm, je najpálčivejšie pre našich občanov a musíme sa snažiť to zlepšiť. Ako to teda chceme dosiahnuť? Agenda rastu a zamestnanosti si myslím bude vyžadovať silnú ekonomiku, ekonomiku, ktorá je konkurenceschopná, dôveryhodná v očiach investorov tak aby investori naozaj investovali do ekonomiky. Pracovné miesta totiž vytvára predovšetkým súkromný sektor, a našou úlohou je dať dispozícii malým a stredným podnikom, súkromnému sektoru taký rámec, ktorý im poskytne dostatočnú dôveru pre investovanie. Chcel by som teda požiadať e, o to, aby sme položili dôraz na infraštruktúru, inovácie, malé stredné podniky, boj proti nezamestnanosti mladých. Ďalej e, podpora podnikateľov, najmä mladých podnikateľov, pretože toto dokáže ekonomiku posilniť Chcel by som, aby sme posilnili v rozpočte na budúci rok projekty Horizon 2020, nástroj Spájame Európu, Kosme pre malé stredné podniky, ďalej program Erasmus taktiež, pretože Erasmus to nie je len e, program na výmenu e, na výmene pobytých študentov. E, ukázalo sa v praxi, že zamestnávateľia uprednostňujú takéto možnosti viac ako 60 zamestnávateľov sa v prieskumoch vyjadrilo, že medzinárodné skúsenosti, akékoľvek povahy sú e, podľa nich výhodné a rozhodujúcim faktorom môžu byť pri zamestnávaní um, mladých ľudí. Ďalšia iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých. E, chceme ju zlepšiť, e, ak po troch rokoch dospieme k záveru, že prostriedky, ktoré sa na to vynaložili, sú potrebné. zamestnanosť mladých ešte stále problémom, ale možno budeme mať nejaké konkrétne návrhy, ako zlepšiť tento nástroj, prispôsobiť ho aktuálnym potrebám ďalej bezpečnosť po druhé. Ako viete, v okruhu 3 a 4 sú zdroje veľmi obmedzené, pretože Veľa sme už použili e, na potlačenie utečenskej krízy v posledných e, rokoch. Teda tu je na mieste otázka, ako niečo dosiahnuť s veľmi obmedzenými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii. Ja si myslím, že musíme jednak posilniť agentúry únie, ktoré majú e, zodpovednosti a právomoci v otázkach spravodlivosti vnútra Frontex, Europol, Eurojust, EASO, Musíme ich posilniť, musíme im dať k dispozícii aj personálne vybavenie v prípade potreby, musíme využiť e, všetky synergie, musíme umožniť ich vzájomnú spoluprácu tak aby osoby, ktoré sú podozrivé z terorizmu, pašovania zbraní, drog a tak ďalej, e, aby sa to všetko dalo e, dôkladne vysledovať, aby sme lepšie chránili naše externé hranice. Tiež podporujem prípravné opatrenia, ktoré navrhuje komisia v oblasti obrany. Myslím si totiž, že by sme mali prestať vynakladať 28 krát prostriedky v Únii na výskum obrany a namiesto toho by sme mali investovať tieto prostriedky raz na európskej úrovni a potom sa podeliť o výsledky, keďže v Únii fungujeme ako partnerské krajiny. Teda podporujem tieto kroky Komisie v oblasti obrany. A tiež bezpečnosť v Únii. Znamená aj to, že sa musíme pozrieť aj na naše bezprostredné susedské krajiny, aj na južnú dimenziu, aj na východnú dimenziu susedstva. Toto bude um, prioritou. V rozpočte vidíme totiž čoraz aktívnejšiu Ruskú federáciu a z južného susedstva z Afriky, z Blízkeho východu tiež uh, vidíme uh, veľké migračné tlaky. Musíme teda byť pripravení, musíme sa snažiť e, riešiť skutočné príčiny migrácie, pretože um, každé euro, ktoré vynaložíme v tomto regióne, je efektívnejšie vynaložené a je lacnejšie v podstate poskytnúť pomoc a podporu týmto ľuďom priamo v tomto regióne, než tu u nás v Európe je to teda lacnejšie, z politického hľadiska sa to dá aj jednoduchšie presadiť. Uprednostňujeme teda, aby ostali v tomto regióne a okrem toho je to aj bezpečnejšie. Toľko teda k týmto dvom hlavným prioritám. Moja správa o usmerneniach tiež jasne uvádza, že sa tam spomínajú klimatické zmeny a tiež tam hovorím, že by sme mali vynaložiť úsilie na to, aby sme splnili naše dlhodobé ciele e, vyčlenenie 20 výdavkov z rozpočtu EÚ na e, potlačenie klimatických zmien vo viacročnom finančnom rámci tiež e, v správe uznávame význam programu LIFE. Ten musí byť tiež e, náležite rozpočtovo krytý. A to isté platí aj pre verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. E, čo sa týka agentúr a únie, ktoré spadajú do vašej oblasti pôsobnosti, tieto agentúry, e, v tom prípade, e, ktoré sú financované predovšetkým z rozpočtu, ako napríklad e, agentúra EFSA alebo agentúra pre prevenciu ochorení, alebo potom agentúry, ktoré sa financujú aj z poplatkov, dajme tomu agentúra pre lieky, pre životné prostredie, pre chemikálie. Tu rozpočet musí plniť svoje záväzky, musíme teda vytvoriť všetky predpoklady preto, aby v rozpočte boli dostatočné zdroje, Eh, k dispozícii pre tieto agentúry, tak aby mohli plniť svoje mandaty, eh, ako viete, celkový cieľ znižovania počtu zamestnancov vo všetkých inštitúciách Európskej únie eh, vo výške 5 naďalej platí. Agentúry, ktoré sú vo vašej oblasti pôsobnosti, plnia tento cieľ, teda v tomto smere je všetko v poriadku. Do budúcna by som podporoval um, um, osobitnejšie nastavený prístup. V minulosti všetky agentúry museli znižovať počet zamestnancov o 5 ale potom sa ukázalo, že v dôsledku migračnej utečeneckej krízy sme museli navýšiť počet pracovníkov Frontexu, aj keď sa aj na Frontex ťahoval ten cieľ 5 a zniženia počtu zamestnancov o 5 Ja som teda za to, aby sme v budúcnosti e, prispôsobovali tieto ciele a konkrétnym potrebám agentúr aby sme zohľadňovali osobitosti e, jednotlivých agentúr a v prípade potreby to nastavili buď na zvýšenie alebo zníženie. Ako viete, agentúra pre lieky je v Londýne, vo Veľkej Británii, bude sa musieť presunúť z Veľkej Británie inám, po tom, čo žiaľ Británia opustí úniu. Výbor pre rozpočet sa domnieva, že náklady tohto opatrenia by sa nemali znašať z rozpočtu Európskej únie, pretože nebolo našim rozhodnutím, e, že Británia sa rozhodla opustiť úniu ale isté, že to sa netýka roka 2018. V roku 2017 totiž Británia bude naďalej členom únie s plnými právami, povinnosťami, zodpovednosťami, teda agent bude naďalej môcť fungovať v Londýne. Ale tento presun agentúry sa bude musieť prejednať v budúcnosti a tiež ho bude potrebné naložte pripraviť. Spomenuli ste, pani predsednička, pilotné projekty a prípravné opatrenia, ktoré predkladá váš výbor. Viete, že všeobecný spravodajca to má ľahké, ak e, poslanci nepredkladajú príliš veľa pilotných projektov a prípravných opatrení, ale ja by som chcel vyzvať poslancov, aby predkladali veľa takýchto návrhov. Sice mi to trošku komplikuje život, budeme si totiž musieť vybrať tie najoptimálnejšie, ale verím, že o čo viac bude takýchto návrhov, o to lepšie bude vybrať tie najkvalitnejšie, ako povedala pani predsednička výbor Envy. Tiež pri dodržaní lehôd predložil tieto pilotné projekty a prípravné opatrenia nášmu výboru pre rozpočet a ja som to teraz zaslal komisii eh, na predbežné schválenie a budeme schopní odobriť financovanie takých projektov, ktoré získali hodnotenie A od komisie, ale tiež budeme schopní financovať aj také pilotné projekty, ktoré získali od komisie hodnotenie B. Ale od hodnotenia C a horšieho už nebude možné poskytnúť finančnú podporu tak, ako tomu bolo minulý rok. Teším sa však na vaše návrhy o pilotných projektoch. Dúfam, že budú um, početné. Toľko teda z mojej strany na úvod, pani predsednička, vážení kolegovia. Bol by som rád, keby týmto dnešným stretnutím sme začali e, dlhodobú spoluprácu. Komisia totiž predloží návrh rozpočtu koncom mája a ja by som veľmi uvítala vaše stanoviska aj po tomto termíne, ako povedala pani predsednička, zašlete vaše stanovisko vo forme listu ale tiež eh, by som bol rád, keby v priebehu rokovaní, v priebehu jesene, ak by ste eh, jednak boli v kontakte so mnou a tiež eh, ak by ste ma mohli tiež upozorniť na to, ktoré programy podľa vás by som mala zohľadniť vo zvyšenej miere, aby mali dostatočné financovanie z rozpočtu Európskej únie. To je všetko z mojej strany. Teším sa teraz na výmenu názorov a na našu vzájomnú spoluprácu v priebehu tohto roka. Ďakujem pekne pán Murešan. Keďže ja som spravodajkyňou výboru pre rozpočet, vyjadrila by som sa na úvod, ak dovolíte. To, čo sme si od vás vypočuli, je veľmi povzbudivé. Spomenuli ste niektoré z tém, ktoré sú pre náš výbor veľmi dôležité, ale preto len by som ešte zúraznila, že je potrebné mať dostatočné financovanie pre všetky kroky, ktoré súvisia s potlačením klimatických zmien, taktiež na ochranu biodiverzity, a tiež programy ako napríklad LIFE, program Health a tiež mechanizmus civilnej obrany Európskej únie. Spomenuli ste, a ja by som to tiež rada zdôraznila, mene nášho výboru, že nám záleží na tom, aby sa zohľadnil aj fakt, že rozpočet obmedzi decentralizované agentúry. Ja by som chcela zúrazniť, že keď sa pozrieme, dajme tomu na agentúru pre životné prostredie, posledných rokoch sme e, prijímali nové a nové e, regulácie nariadenia, na ktorých agentúra bude musieť pracovať a predsa len e, napriek tomu žiadame o 5% zvýšenie počtu pracovníkov, teda v podstate im dodávame viac práce, žiadame o vyššiu kvalitu podľa možností, ale tiež obmedzujeme ich rozpočet. Teda rozhodne by sme uvítali špecifický prístup k jednotlivým agentúram, konkrétne v tejto agentúre, aby sme im dokázali pomôcť eh, vysporiadať sa s týmto novým väčším tam Ďalej máme ďalšie agentúry, ako napríklad agentúra EFSA, agentúra pre bezpečnosť potravín. To je veľmi významná agentúra pre našich občanov. Tu sa budeme musieť pozrieť tiež na rozpočtové možnosti a tiež pravidla, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť. Dáme tomu, eh, fungujú na báze expertných panelov, e, keď vyšetrujú rôzne situácie, keď došlo k zisteniu nebezpečných látok vo výrobkoch a podobne. Ďalej agentúra pre lieky, ako ste spomenuli, sme aj tu trochu znepokojení. Chceme totiž, aby agentúra fungovala bez prestávky v plnej miere a plnom nasadení. Boli by sme neradi, keby došlo k nejakej prestávke vo fungovaní tejto agentúry z dôvodu presunu e, tejto agentúry zo Veľkej Británie do iného členského štátu. Ale predsa, ak tvrdíte, že rozpočet na presun agentúry by nemal byť krytý iba z európskych zdrojov, bola by som rada, keby sme mali aj plán B, pretože ak sa z toho vyvinie spor s Veľkou Britániou o tom, kto to bude financovať. Obávam sa, že to môže mať dopad eh, na funkčnosť, eh, operatívnosť agentúry. A okrem toho z nás znepokojuje aj nájomná zmluva, eh, ktorú má agentúra uzavretú. Sú tam niektoré ustanovenia, ktoré nie sú e, veľmi pozitívne z hľadiska možnosti presunúť agentúry do inej krajiny. Toľko teda vyjadrenia z mojej pozície ako spravodajkyne. Teraz by som dala slovo kolegom, ak sa chcú vyjadriť, teným spravodajcom, ale aj ostatným poslancom. Ak sa chcú k niečomu vyjadriť, e, začneme tým, že dáme slovo pánovi e, Pocovi z SAD. I really share. Ďakujem. Súhlasím s mojim pani predsednička čo sa týka tých aspektov, o ktorých ste hovorili, chcel by som zdôrazniť jeden konkrétny aspekt, o ktorom pán Moreša nehovoril. Áno, je jasné, súhlasím s tým, že ľudí v Európe zaujíma rast a zamestnanosť a taktiež bezpečnosť alebo zabezpečenie. A taktiež bezpečnosť, možno keď povieme security, tak to je tak, to je tak vojenský, ale safety, to je taká tá bežná bezpečnosť. No a ja by som sa povedať za náš výbor tri veci. Poprvé, kedy hovoríme o e, zmiernení dopadov klimatických zmien o životnom prostredí, tak neviem, nakoľko je toto zohľadnené v návrhu rozpočtu. Potrebujeme predbežné opatrenia, stratégiu a tak ďalej, pretože pokiaľ nie sme pripravení, tak vlastne len ťažko budeme môcť zareagovať, keď prídu nejaké problémy a oni prídu. A tam môžem povedať, lebo v roku 2011, alebo tam niekde, som bol tieňovým spravodajcom pre Bielu knihu o prispôsobení sa klimatickým zmenám. No tej doby sa toho veľa neurobilo, takže mali by sme sa rozhýbať. Pretože v opačnom prípade to bude zle pre našich občanov. Po druhé, keď hovorí o bezpečnosti, tak to je otázka potravinovej bezpečnosti. Toto ľudí veľmi zaujíma. Pani predsednička, vy ste hovorili o financovaní agentúr a tam je toto tiež dôležitá otázka. My im ukladáme stále viac práce a dáme, dávam im na to stále menej peňazí. No a neviem, či si všetci kolegovia z mojej frakcie myslia to isté, ale ja si to rozhodne myslím, že napríklad ne, neviem, či EFSA je schopná stále vykonávať všetky úlohy, ktoré by mala. No a ďalej čo sa týka pesticídov, bezpečnosti potravinového reťazca ohľadom monitorovania pesticídov, tak neviem, nakoľko sa implementujú pravidlá pre monitorovanie pesticídov. Neviem, či sa implementujú e, nejak 100%. Takže čo sa týka zdravia, tak my čo skoro budeme čeliť mnohým problémom. Napríklad tu anti- alebo mikrobiálna rezistencia, Takže pokiaľ niečo neurobíme s našim zdravotníckým systémom, tak e, máme problém. Takže tieto otázky by sme taktiež mali riešiť. Ja sa sem teda opýtať alebo na vás apelovať. Ako si myslíte, že tieto priority sú zakomponované do návrhu a pokiaľ áno, pokiaľ tam sú, tak sú tam do dostatočnej miery? Takže to je taká jednoduchá otázka. Ďakujem. Ďalej pán Eichhout, ďalší tiež spravodajca. And, uh, thank you, Siegfried, for being here. Nice. Ďakujem. Ďakujem, že ste sem prišli, Siegfried. Rád vás vidím v tejto úlohe. No, už veľa toho povedal Pavel aj pani predsednička ohľadom tých agentúr. Na tom sa všetci zhodneme. Na no, moja otázka taktiež sa bude týkať prostriedkov na klimatické zmeny. Máme tam ten cieľ 20 a vieme, že komisia vo svojich číslach sa pozerala na to, ako tie prostriedky boli vynakladané doteraz a oni sa dostali k číslu 17 To vyzerá byť málo, ale znamená to, že musíme navýšiť prostriedky na tieto účely, aby e, boli dostačujúce na nadchádzajúcich 7 rokov. A dokonca niektorí hovoria, že by to malo byť 22%, že by malo byť navýšené 22% na klimatické otázky. Vy hovoríte o tomto vo svojej správe, ale len tak vo všeobecnosti, takže mňa by zaujímalo trochu presnejšie, ako zaručíme, že Európa splní tento cieľ 20 na otázky súvisiace s klimatickými zmenami. A keď sa napríklad pozrite na správu dvora auditorov, tak oni hovoria, že je možné navýšiť tieto prostriedky, ale my ako parlament musíme tlačiť na členské štáty špecificky v tejto téme. Taktiež e, je tu dôveryhodnosť Parížskej dohody a tam stanovených výdavkov to je dôležité. Takže mňa by zaujímalo, čo si myslíte, ako môžeme zaručiť, že Európska únia splní cieľa, ktoré si stanovila, ktoré sme si my sami stanovili. Ďakujem. Pani Šerpirik, ďakujem. Pani predsednička, ja nadvezujem na to, čo, čo sa práve hovorilo o biodiverzitnej stratégii. Taktiež my sme na to mali pracovať. No a ešte jedna vec. Minulý týždeň sme od komisie dostali výsledky ohľadom smernice o e, biotope pre vtáky. No a ja chcem povedať, že v Holandsku máme trochu náskok, riešime momentálne ešte miesta, kde to trochu drhne a je tam špecifický projekt, kde sa chceme uistiť, že tam zachováme tie dobré veci a vyriešime tie nedostatky. Prečo o tom hovorím? Pretože v Spojenom kráľovstve a o Francúzsku mnohí z našich voličov hovoria, že toto je dôležitá vec, že sa musíme na to riadne pozrieť zblízka, taktiež byť prítomný aj na mieste, v teréne. No a sú tu rôzne kroky, kde musíme toto brať do úvahy. A taktiež je tu otázka e, cien. Ďakujem, to boli všetci, ktorí sa prihlásili do diskusie, takže späť vám, pán Murešan. Ďakujem. Takže, poprvé, k tomu, čo si povedali o agentúra, máte pravdu. Európska environmentálna agentúra je dobrým príkladom agentúry, ktorá má teraz viac odpovedností, viac legislatívy a tam ten 5-percentný cieľ, ktorý sa uplatňoval pri všetkých agentúrach, nebol tam uplatniteľný. Takže, ako som povedal, potrebujeme individuálny prístup. No a každá agentúra, pokiaľ dostane viac zodpovednosti, tak musí dostať navýšené prostriedky. A taktiež je treba e, možno najať nový personál. Takže čo sa týka toho, tej relokácie z Spojeného kráľovstva do Európskej únie, tak my to nebudeme platiť. Je to naša európska agentúra. Nemala by sa stať obeťou Brexitu, mala by e, slúžiť 28 členským štátom, potom neskôr 27 členským štátom, nezávisle od toho, ako bude Brexit prebiehať. No a taktiež súhlasím s vami v tom, že treba zaručiť, že EMA bude fungovať nezávisle od toho, kam ju presťahujeme. Bas sa pýtal na naše výdavky v súvislosti s plnením cieľov v oblasti prevencie klimatických zmien a tak ďalej. Máš pravdu. Naďalej ešte máme trochu sklz. Máme tu revíziu sedemročného rozpočtu Európskej únie. V roku 2013 sme si dohodli viacročný finančný rámec pre roky 2014 až 2020. No a vtedy, keď sme o tom hovorili, tak mnohé z víziev, ktorými sme čelili za posledné dva roky, ako napríklad migrácia, terorizmus a tak ďalej. Tieto výzvy sme nečakali, takže všetky peniaze, ktoré boli dostupné v rámci rozpočtu, sme vynaložili na boj proti migračnej alebo utečeneckej kríze. A bolo to dobre. Museli sme to tak urobiť, no ale 7 rokov to je dlhá doba, takže potrebujeme teraz prepracovať e, viacročný finančný rámec. No a my v parlamente sme si odvidli svoju prácu, schválili sme e, dokument. Na rade už to malo byť e, schválené minulý týždeň, Rado pre všeobecné záležitosti. Bohužiaľ, Spojené kráľovstvo kvôli voľbám sa rozhodlo toto schválenie posunúť. Tvrdím, že to blokujú, len sa rozhodli, že požiadajú o odloženie hlasovania. Pokiaľ to, to kvôli voľbám odložia 2-3 mesiace, tak samozrejme to nie je taká katastrofa, odsúhlasia to v júni alebo v júli, No ale pokiaľ sa to tam neodsúhlasí, tak nebudeme schopní prideliť peniaze do oblasti, kde sme v roku 2013 nečakali, že budú potrebné a do oblasti, kde naďalej máme ešte časový sklz. Takže tuto je ten problém. Potrebujeme prepracovať e, viacročný finančný rámec. Tam sú to otvorné dvere, čo sa týka flexibility, navýšenia rozpočtu v oblastiach, kde je to potrebné a máte pravdu, bude si to vyžadovať jednotu v parlamente a spoločné úsilie, aby sme tlačili na členské štáty. No a keď hovorím tlačené na členské štáty, tak samozrejme som si vedomý toho, že aj my musíme zaručiť, tie prostriedky budú vynaložené dobre a správne, každé jedno euro, tak aby sme plnili cele, ktoré sme si stanovili a fiskálne zodpovedné rozpočtovanie je dôležité. To občania chcú vidieť. No ale musíme financovať aj čerstvé priority a pokiaľ tomu nemáme čerstvé prostriedky, tak je to ťažké. No a preto je treba dať rade jasne najavo, že pokiaľ chcú s tým rozpočtom odsúhlasené v roku 2013 urobiť viac, než bolo pôvodne plánované, tak je to komplikované a je treba navýšiť ten rozpočet. No to je z mojej strany tak zhruba všetko. Ďalej samozrejme biodiverzita. Áno, taktiež to mám vo svojich usmerneniach, že bohužiaľ ciele EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 nie sú dostatočne sledované. No a ako už som povedal na úvod, je treba sa sústreďovať na program e, Natura 2000 a LIFE. No a taktiež v marci na plenárke komisár Oettinger sa zaviazal, že predloží návrh rozpočtu, ktorý zoberie do úvahy všetko to, čo bolo súčasťou našich usmernení. Takže touto optikou by sme sa mali pozrieť aj na návrh rozpočtu, ktorý nám komisia na konce maja predstaví. No a s tou, správou v ruke by sme mali potom vyvíjať ešte väčší tlak na komisiu. No a toto už z časti odpoveda na otázku pána Poca. A uvidíme, až komisia predloží návrh rozpočtu na konci mája. No a je treba teda pochopiť e, politické priority, vše, všeobecné priority No, uvidíte len teda na konci mája. Preto je dôležité, aby sme boli naďalej v blízkom kontakte. Predovšetkým, pani predsednička, už sa teším, ktorý vy nám, pani predsednička, na ten list, ktorý nám zašlete do výboru pre rozpočet. Ďakujem, pán Murešan, za vašu odhodlanosť, za prezentáciu v súvislosti s pilotnými projektami. Určite je tu veľa dobrých e, nápadov. Ďakujem za vašu podporu, za vašu prácu. Ďakujem pekne a želám vám pekné popoludne, milí kolegovia. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Cezhraničná zdravotná starostlivosť, Výmen názorov s komisiou Je tu pán e, riaditeľ RIS. A začnem tým, že mu odovzdám slovo a potom späť kolegom. Ďakujem, pani predsednička. Takže ja vám chcem predstaviť, ako to vyzerá s implementáciou smernice o cezhraničnej starostlivosti Všetci viete, že táto smernica bola veľkým úspechom v oblasti zdravotnej starostlivosti EÚ. Bola schválená v roku 2011 radou, parlamentom a v oktobri 2013 mala byť transponovaná. Mala dve hlavné ciele. Po prvé, objasniť práva pacientov na cezhraničnú zdravotníckú starostlivosť. Členské štáty mali implementovať tieto ustanovenia do svojej národnej legislatívy oblasti teda zdravotníctva a taktiež umožňovala členským štátom vytvoriť spoluprácu v mnohých otázkach. Údaje, ktoré máme dispozícii, ukazujú, že počet pacientov, ktorí cestujú cez hranice so zdravotnou starostlivosťou, E, sa zvýšil z roku 2014 na rok 2015. Ako to vyzerá z implementáciou smernice? Od schválenia komisia kontrolovala kompletnosť transpozíciu strany členských štátov a teraz už je to takmer kompletné a vykonávame tzv. E, kontroly plnenia. Hodnotíme, ako boli ustanovenia smernice transponované v členských štátoch Smernica je právnym nástrojom, kde členské štáty majú flexibilitu pri transpozícii do národnej legislatívy, predovšetkým hovoriac o rôznych e, zdravotníckých systémoch. a ustanovení v národnej legislatíve. Členské štáty zapracovávajú túto smernicu do svojich vlastných systémov, ale komisia monitoruje situáciu, aby zistila, kedy transpozícia nezodpovedá celkom duchu smernice. Komisia prioritizuje a sústreďuje sa na najväčšie, najvážnejšie porušenia európskeho práva v súvislosti s zájmami pacienta je to hlavne, pokiaľ členské štáty neimplementujú správne európsku legislatívu. Ja tu spomeniem len pár takých príkladov. Po prvé, je to znižená miera náhrady za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Ďalej, neférové ceny pre pacientov, ktorí pochádzajú z iných členských štátov. Ďalej tam dlhý zoznam ehm, liečieb, ktoré si vyžadujú autorizáciu dopredu, ďalej sú to, na, ďalej sú to ťažkopádne administratívne postupy na preplatenie alebo vedúce k preplateniu alebo e, taktiež autorizácia. No a ďalej nedostatočná dostupnosť postupov na opravu v prípade, že je pacientom spôsobená nejaká újma. V niektorých členských štátoch už došlo k zmenám po rôznych diskusiách a už sa tam hľadajú riešenia. Ďalej, ďalšia dôležitá vec, o ktorej treba hovoriť, kvôli smernici členská št- alebo komisia musí pripraviť pre Európsky parlament správu. Musíme pripraviť túto správu, ktorá bude k dispozícii parlamentu a rade a to do oktobra 2018 už prebieha zber údajov. V priebehu troch e, rokov taktiež mapujeme projekty cezhraničnej spolupráce susediacich regiónoch a krajinách v Európskej únii. Vidíme tam rôzne zaujímavé projekty. Taktiež sa vykonávajú štúdie v oblasti poskytovania nástrojov a usmernení pre miestne a regionálne samozprávy a úrady, ako by sa malo spolupracovať v budúcnosti. Ďalej tam skúmame poskytovanie informácií a dostupnosť informácií pre pacientov, ktorí e, chcú cezhraničnú starostlivosť. Ďalej sledujeme úsilie členských štátov pri implementácii rôznych opatrení, ktoré sú obsiahnuté v smernici. Takže dúfame, že celý tento proces s rôznymi štúdiami, hodnoteniami, správami zo strany členských štátov a taktiež nezávislých konzultantov, že nám toto poskytne celkový obrazok ohľadom implementácie smernice. Ďalšia dôležitá vec, o ktorej sa hovorilo v rámci minulej diskusie v parlamente, bola osveta. Ako už ukázal aj Eurobarometer, povedomie o existencii týchto práv v rámci cezhraničnej starostlivosti je dosť nízke. No a je treba šíriť informácie, šíriť osvetu medzi pacientami a ich rodinami. Máme kľúčové nástroje v rámci smernice. Máme národné kontaktné body ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní informácií občanom, pacientom a ich rodinám na požiadanie a taktiež pomáhajú pri šírení osvety a s poskytovaním, s prierezovým poskytovaním informácií medzi členskými štátmi. Teda tieto kontaktné miesta sú vzájomne e, za mne e, komunikujú. No a Taktiež v oktobri sme zorganizovali konferenciu ohľadom uplatňovania práv na cezhraničnú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť. A tam sme sa podielili o overené metódy ohľadom toho, ako šíriť informácie medzi občanmi a ako udržiavať vzťahy s profesionálmi v tejto oblasti, aby boli schopné cezhranične poskytovať e, starostlivosť. A pokiaľ ide o fungovanie tých národných kontaktných bodov, máme tu teda správy, ktoré sme získali vďaka členským štátom. Sú to informácie vyplývajúce e, teda z e, informačných kontaktných bodov. Asi 6 tisíc e, žiadosti o informácie tieto body dostali telefonicky, e-mailom, cez Skype a tak ďalej. Týka sa všetkých 28 členských štátov. Krajina, ktorá poskytovala pacientom naozaj množstvo informácií, tako bolo Polsko. Zajímavé je to, že ten národný kontaktný bod dostal dokonca aj európske prostriedky ako podporu e, v rámci tejto činnosti. Komisia podporuje národné kontaktné body, pravidelne dochádza k stretnutiam, kontaktujeme ich, pomáhame im, dávame im štúdie na podporu ich práce. Tento piatok prebehne ďalšia schôdza, na ktorej sa bude hovoriť o e, súčasných e, problémoch, o vzdielaní našich skúseností. Takže Toto všetko je nevyhnutné, aby sme lepšie pochopili, k akým zmenám v komunikácii dochádza. Chceme urobiť aj hĺbkovú štúdiu, aby sme naozaj boli schopní eh, v plnej miere pochopiť potreby pacientov a poskytovateľov zdravotníckých služieb. Ďalšia dôležitosť tejto smernice eh, je nasledovné. Takto, smernica vyzýva k spolupráci. parliament is aware, uh... A parlament iste vie, že sme nedávno spustili 24. európsky referenčný rámec. A toto je aj fotografia z Vilniuskej konferencie. Bolo to začiatkom marca. 24 sietí tam bolo certifikovaných komisárom Andrew Kajtisom a boli tam naozaj špičkoví lekári z 315 eh, nemocníc, 25 členských to bolo zastúpených, 950 kliník, ktoré naozaj boli pripravené pomôcť a spolupracovať. Toto je naozaj veľmi dôležitá vec. Ďalšou dôležitou časťou spolupráce je e-health a digitálne zdravie, elektronické digitálne zdravie. My podporujeme spoluprácu po celej Európe medzi členskými štátmi v oblasti e-health. Chceme mať naozaj interoperabilné e, riešenia, ktoré pomôžu, pokiaľ ide o prístup ku kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Dochádza k pravidelnej spolupráci v oblasti vývoja a dúfame, že v najbližšom období budú k dispozícii ešte ďalšie nástroje vďaka vývoju, vývoju portálu, pokiaľ ide o informácie o pacientoch, o elektronických e, receptoch a tak ďalej. E, ďalšia dôležitá súčasť spolupráce je to vyhodnocovanie zdravotnej technológie ehm, Máme tu iniciatívy, ktoré majú podporiť HTA eh, spoluprácu do konca tohto roka a táto spolupráca tá je možná vďaka sieti národných štátov a sieti HTA a vďaka programu UNETA, financovaného z zdravotného programu, z programu Zdravie a tiež vďaka aktívnej úlohe mnohých aktérov v tejto oblasti. A teraz posledná vec v oblasti spolupráce. Tento rok komisia plánuje oznámenie, pokiaľ ide o spoluprácu v hraničných regiónoch. Zdravie bude súčasťou tohto oznámenia v rámci tejto spolupráce, takže snažíme sa um, naozaj preukázať na čo najväčšom počte príkladov, že to funguje. Tu máme vyhlásenie komisára, podľa ktorého táto smernica je naozaj prelomová a je to taká zlatá príležitosť ukázať skutočnú európsku hodnotu všetkým európskym občanom, európsky prínos a všetci musíme spolupracovať, aby sme naplnili jej plný potenciál. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Najskôr samozrejme dostane slovo spravodajkyňa pre smernicu, takže pani Grostet, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, jasné, že na úvod chcem poďakovať komisii za to, že sa zase raz sem k nám prišla vyjadriť na túto dôležitú tému. Pripomeniem kolegom, ktorí tu vtedy neboli, že sme naozaj pracovali na tejto smernici o zahraničných zdravotných službách a je to naozaj úspech. Parlament už takýto text máme. No a to je naozaj dôkaz e, nepopierateľný e, tých prínosov, ktoré spolupráca môže priniesť, teda spolupráca namiesto práce v izolácii. Dovolte mi, aby som sa vyjadrila k vývoju e, vzniku tejto smernice. Ehm, ja chcem povedať tie ťažkosti, s ktorými sme sa vtedy stretávali. Teda bol tu veľký odpor alebo také zdráhanie, ktorý sme boli už často konfrontovaní aby vôbec akceptovali, že takáto smernica vôbec vznikne. Nuže, myslím si, vzhľadom na to, čo tu dnes odznelo, samozrejme, že je tu určitý pokrok, ale ešte je toho veľa, čo ešte nebolo urobené. Takže naozaj je potrebné byť nadalej obozretný, lebo poznáme tie brzdy, ktoré môžu využiť členské štáty v prípade takejto témy, takže prosím naďalej, veľká obozretnosť. Veľmi sa mi páčilo, keď ste hovorili o potrebe zlepšiť e, osvetu u občanov, že vôbec existuje takáto smernica, zvýšiť ich povedomie. Tiež som mm, si poznačila tie pokroky v oblasti e-health, kedysi, alebo svojho času sme naozaj chceli, aby tu bol veľmi rýchly pokrok tejto oblasti. No a vtedy ma prinútili uh, trošku uh, zacúvať a nedať tam článok, ktorý by hovoril o tejto obrovskej inovácii, ktorý, ktorú vtedy e-health e, predstavovalo. No ja sa teraz veľmi teším, že teraz konečne aj takéto niečo začína fungovať že interoperabilita, ktorá je nevyhnutná, už začína fungovať, lebo je naozaj nevyhnutná, aby sme mohli v oblasti digitálneho zdravia napredovať e, vychádzajúc z pokroku, ktorý sa zasahuje v zdravotníckých technológiách. Takže áno, k pokroku dochádza, ale naozaj e, nemôžeme strácať čas. Je potom to celé posilniť, podporiť, zintenzívni. Takže ďakujem pekne komisii za to, že to robí. A je tu e, taká vlajková vec, to je ten, tá referenčná sieť, pokiaľ ide o komplikované a zriedkavé choroby. Tam už sa toho dosť veľa urobilo. Ja sa teším, že komisia v marci minulého roka uh, už certifikovala prvú vlnu 24 takýchto referenčných sietí. To je veľmi fajn. V mojom vládnom obvode je viacero e, zdravotníckých centier, je viacero uh, nemocníc, ktoré sa účastňujú hovorili so mnou o tom, čiže naozaj to má pre nich veľký význam. E, to som veľmi dobre vyrozumela, takže je to dobrý, dobrý pokrok, ale bude potrebné, aby došlo ku konkrétnej aktivácii tejto siete na európskej úrovni. O toto bude potrebné sa postarať, aby to celé fungovalo. Čiže aj tu je potrebná obozretnosť, aby e, sme aj tu e, nezaspali na Vavrínoch. Takéto, takáto certifikácia, veľmi dôležitá vec referenčné siete, to pomôže zlepšiť diagnostiku, na druhej strane aj e, liečebné postupy, e, pretože často ide o pacientov postihnutých zriedkavými chorobami, e, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú, je potrebná spolupráca, je potrebné zdieľanie zdrojov, tak aby sme naozaj mohli dosiahnuť pokroky. No a je potrebné samozrejme komunikovať efektívne. O tom už takáto sieť existuje. Občania musia vedieť, že takáto sieť existuje, pacienti o tom musia vedieť, takže je potrebné občanom umožniť prístup k tejto sieti, aby mohli byť podrobení lekárskej starostlivosti v zahraničí. 800 tisíc žiadostí eh, o eh, informácie u tých kontaktných bodov. Čiže vidíte, že občania naozaj majú, majú veľký záujem o takéto informácie. Napriek tomu však je tu ešte viacero bodov, ktoré neboli naplnené ktoré zatiaľ neboli naplnené. E, napríklad e, sú tu veľké medzi členskými štátmi v niektorých oblastiach, napríklad pokiaľ je tých národných kontaktných bodov. Aj tam sú veľké rozdiele. Samozrejme, že efektívnosť, kompetencie a tak ďalej sa veľmi líšia od krajiny k krajine a naozaj je potrebné, aby všetci občania e, boli v rovnakých podmienkách, aby boli naozaj rovní s rovným za každým a to sa nedieje. Takže E, toľko z mojej strany na teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne Európskej komisii. <laughs> Zásadné však je, aby Európsky parlament aj komisia naďalej úzko spolupracovali tak, aby členkrát naozaj e, sa cítili nútené, aby boli nútené e, dosiahnuť pokroky v záujme a v službách našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Grostet. A teraz, kolegyne, kolegovia, ak chcete vystúpiť, prosím, avizujte to. Pani Šrajer Pirik dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsednička, ja by som sa chcela pridať k tomu, čo povedala kolegyňa Grosted. Áno, presne tak to je, že pokiaľ ide o tú osvetu, o to informovanie občanov, občania už vedia viac, ale často sú tu veci, ktoré stále nefungujú, napríklad e, financovanie, možnosť e, preplatenia, tam je to stále ešte problematické. Ten pacient dopredu nevie, ako to dopadne. Takže naozaj len môžem súhlasiť s tým, čo odznelo z úst spravodajkyne. Ja od ľudí stále počúvam, napríklad keď e, dôjde k nehode v Nemecku, že najskôr e, je potrebné možno sa ozvať vlastnému lekárovi. E, skrátka nevedia, ako majú postupovať pacienti. A to je problém. A tá smanica sa nevždy uplatňuje a dodržiava vo všetkých aspektoch. Neviem, či by bola možnosť nejaké regionálnej spolupráce. Minulý rok bolo predložených viacero programov, napríklad Groningen a Nemecko, spolupráca, e, čiže takéto regionálne spolupráce, či takéto, toto by nebola cesta, cesta vpred. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Kovačev a ja sa chcem poďakovať komisii za túto správu, pokiaľ ide my rovnako ako komisia, naďalej musíme vyvíjať tlak na členské štáty, aby e, tieto zlepšovali e, prístup k cezaničnej zdravotnej starostlivosti. Mnohí e, teraz hovoria, Európa musí byť veľká vo veľkých veciach a malá v malých. A zdravie isté nie je malá vec. A Európa tu naozaj môže ukázať svoju pridanú hodnotu oblasti teda zdravotnej starostlivosti o našich občanov. A teraz k samotnej smernici. Presne tu môžeme pacientom ukázať, že robíme veci v ich pro- prospech, teda vzhľadom na um, naše obmedzené právomoci, právomoci EÚ, Európskej inštitúcie tejto oblasti, že sa naozaj snažíme zo všetkých síl zlepšiť ich prístup k zdravotnej starostlivosti. No a moja otázka na komisiu znie, dá sa nejako zmerať alebo meriate dopad smernice na prístup k zdravotnej starostlivosti, dá teda sú rôzne nerovnosti v oblasti zdravia. Viem, že sa chystá pilotný projekt, prípravy zdravotných indikátorov, teda ako zmerať e, nerovnosti e, v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v členských štátoch a či sa dá nejako zmerať aj dopad e, tejto smernice práve na znižovanie nerovností, pokiaľ ide o prístup európskych občanov z rôznych krajín zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Tornano. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj komisii za jej správu. Smernica o cezhraničné zdravotné starostlivosti je právnym rámcom, pokiaľ ide o e, európsky zdravotný turizmus. 4 turistického trhu, to bolo v roku 2008, 46 miliard eur e, podľa odborných informácií. Smernica táto viedla k skutočnej konkurencii, dokonca až k špecializácii zdravotníckých služieb v členských štátoch naozaj sa nedá mobilita o pacientov spochybne, pokiaľ ide o e, nejaké zriedkavé e, choroby, ktoré sú špecifickú e, technológiu, ale vystávajú tu aj isté etické otázky, pokiaľ ide o vznik tzv. dvorýchlostnej medicíny. Moja otázka znie, ako zabezpečiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, pokiaľ vzdelávanie a vzdelanie um, osôb pôsobiacich v zdravotníctve je dosť odlišné od krajín ku krajine. Takže chcete zlepšiť informovanosť pacientov o vzdelaní zdravotného personálu, či už sú to lekári alebo iný personál, pokiaľ niekto chce využiť cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Potom pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, pracovná skupina DG zdravie a všeobecné komunikačné oddelenie, tie dve spolu vytvorili e, prieskum, pokiaľ o nové technológie v oblasti zdravia personalizovaná medicína, napríklad v oblasti liečenia e, rakoviny podľa toho si napríklad musia odborníci vymieňať genetické informácie o pacientoch. Takže dá sa prosím posilniť existujúci právny rámec, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Ďakujem. Thank you. Um, Okay, before I will uh, give the floor to Director Rees, I would like to add a person. Ešte než dám slovo náspäť riaditeľovi Risovi, ja mám tiež otázku. Podľa vašich informácií členské štáty, ktoré nechcú z národných e, zdravotníckých e, systémov, systémov zdravotného poistenia platiť za zdravotnú starostlivosť v iných krajinách, ktoré to odmietajú. To je moja otázka a teraz už dávam priestor pánovi Rysovi, aby reagoval na to, čo tu odznelo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som snad reagovala na to, čo povedala pani Grostet, lebo mm, čo povedala naozaj môžem len podporiť a potvrdiť. Celá tá genéza. Áno, my spolupracujeme s členskými štátmi a ďalej na ne tlačíme. Čiže naďalej e, pracujeme kontrolujeme úplnosť, máme tam piloty s členskými štátmi, v dvoch prípadoch sa nám podalo piloty ukončiť, lebo naozaj spolupracovali členské krajiny veľmi výrazne a dúfame, že v iných prípadoch to pôjde podobne. A máme tu ešte ďalšie kroky, ktoré je možné prijať, ak to bude treba. Dôležité je však zdôrazniť, že ten tlak musí pokračovať, ale rovnako musí pokračovať aj spolupráca, lebo ten hlavný problém spočíva v tom, že systémy sa natoľko líšia, že ustanovenia tejto smernice, áno, by sme sa ich snažili vypracovať tak, aby sa dali uplatniť všade, ale sú dosť špecifické, respektíve ich, implementácia je veľmi špecifická v členských štátoch. Myslíme si, že ten potenciál európskych referenčných sietí je obrovský ten proces zriadiť systém naozaj bol dosť e, ťažký. Naozaj sme sa snažili tie kliniky a tie zariadenia nejakým spôsobom osloviť. 24 sieti sme vytvorili, bolo to dosť náročné, podarilo sa nám to. 22 z nich to sú hlavne tie zriedkavé choroby, e, dve ďalšie siete to sú také komplikovanejšie choroby, ako napríklad epilepsia, a detské transplantácie. No a tieto siete v oblasti zriedkavých chorôb, to naozaj je špecifická oblasť, takže tam musia fungovať, ale musí byť otvorené aj iným, iným oblastiam klinickej práce. Neplánujeme prejsť do ďalšej fáze fázy. Až roku 2019 to chceme urobiť, aby 24 existujúcich sietí mohlo rásť a rozvíjať sa. Koniec tohto roka tam bude výzva pre členské štáty, ktoré chcú uzavrieť s klinikami e, zo zahraničia zmluvy, aby sa pridali k existujúcej 24, lebo toto je veľmi dôležité a tu reagujeme na pána Kovačeva, že sa fakt snažíme tie e, siete vytvárať e, po celom kontinente, čiže krajiny, ktoré sa nerozhodli pridať v tejto fáze, aby mali takú možnosť a aby tie centra, ktoré neuplatňovali to v prvom kole, aby to, takú možnosť mali. Eh, Panujú veľmi prísne pravidla, ktoré sa týkajú kvality a prístupnosti tejto siete. Je dôležité naozaj zachovať eh, čo najvyššiu kvalitu. Ďalší problém, ktorému sa venujeme, sú IT riešenia tejto siete. Aj o tomto sa nedávno jednalo na úrovni koordinátorov 24 Mm, členských krajín, ktoré e, spolupracujú navzájom, je dôležité zdôrazniť, co komisia e, to celé nezastrešuje, iba podporujeme celý tento systém, nie sme vlastne hnacou silou. My teda podporujeme vytváranie e, IT riešení, chceme vytvoriť, teda využiť prostriedky z nástroja Spájame Európu, chceme tiež využiť podporu nemocníc tejto siete a kliník, aby sa vytvorila platforma. Ďalej, elektronická zdravotná starostlivosť v tomto smere dôležité zúrazniť, že táto spolupráca sa už posúva od konceptov od dohôd. Otázka interoperability eh, do reálnych dimenzií Dúfame, že ak všetko pôjde tak, ako má, zhruba 16 členských štátov sa rozhodlo stať súčasťou tohto projektu a začiatkom budúceho roka sa nám podarí spustiť elektronickú výmenu lekárskych eh, predpisov. Eh, dúfame, že sa to podarí začleniť do ďalšieho eh, širšieho systému v najbližších rokoch, teda to sú ďalšie pozitívne príklady. Nechcem zachádzať do podrobností. Práve teraz totiž spúšťame ďalšiu fázu IT systému. Prebiehajú ešte stále testovania. Je to dosť zložitý e, systém. Chceme totiž, aby všetky európske jazyky boli pokryté, nielen tie, ktorými sa hovorí, ale aj, aby bola zohľadnená semantika a a kultúra, tak povedať, z lekárskej starostlivosti, aby to bolo všetko čo najvyššie prepojené. Ďalej, čo sa týka národných eh, kontaktných stredisk, chceme, aby sa tieto strediska naozaj informovali. Chceme túto výmenu informácií podporovať, dajme tomu, ako fungujú web stránky, nakoľko je web stránka dostupná pre osoby s postihnutím, zrakovo postihnutých či inak postihnutých. So the skills development, uh, knowledge development is, a, is, a, is an important film. Teraz chceme podporovať uh, aj rozvoj e, znalostí. Ďalej otázka, ktorú položila pani Šraje Pirik to sa týka už regionálnej spolupráce. Máme už viacero štúdií, ktoré nám môžu pomôcť, ako porozumieť, ako presne vznikajú zmluvné vzťahy. A vďaka tomu chceme regiónom ukázať, ako presne sa k tomu postaviť. Máme španielské a francúzske regióny, medzi ktorými prebieha spolupráca. Ďalej je, e, prebieha spolupráca medzi e, nemeckými, polskými, českými regiónmi. Tiež prebieha spolupráca v krajinách Beneluxu teda medzi Holandskom, Belgickom a Luxemburskom. We are, we are showing this and, and, and, and I hope, we hope that be kind of toolbox for those. Dúfam, že vytvoríme nejaký um, súbor konkrétnych nástrojov, ktoré budú k dispozícii krajinám uh, ako modelové príklady spolupráce, že sa to podarí rozšíriť aj do ďalších regiónov. In the, in the, in the, with the German regions. And we also some, some good stories coming from, from this. Už máme pozitívne reakcie, okrem iného aj z nemeckých regiónov. Čo sa týka prístupnosti, na to sa pýtal pán Kovačev. To je veľmi zaujímavá otázka. Nie som si istý, či sa nám podarí priamo to preukázať. Chceli by sme, aby vznikla štruktúra, ktorá bude prístupná pacientom z rôznych krajín, z rôznych miest, kde sú umiestnené nemocnice, dajme tomu pacienti zo Sofie, by mali prístup k nemocnici, k nemocnici v Sofii, k neurochirurgovi aj z Lyonu. Teda neo, tento neochirurg precestoval z Lyonu do Sofie a tam odoperoval zložitý prípad epilepsie. Teda nie je potrebné presúvať pacientov. Z toho sme vždy vychádzali Pacienty parlamentu viackrát zdôrazňoval v rokovaniach. E, cieľom je, aby sme pomáhali presúvať poznanie, znalosti, e, vedomosti nie pacientov zároveň. Však rokujeme s členskými štátmi o tom, ako presúvať pacientov, kde, dajme tomu v prípadoch, že existujú kapacity tam, kde inde chýbajú, tak aby bolo možné pacienta presunúť e, v snahe poskytnúť mu liečbu. Môžem uvieť príklad ktorý sa týka prístupu k protonovej liečbe. E, takáto možnosť existuje v niektorých krajinách, v iných nie. Tak, aby sme to sprístupnili pacientom. To isté sa týka genetického testovania. Je jednoduchšie totiž to presúvať vzorky e, krvi, než pacientov, aby sa e, skúmali genetické poruchy a tiež kvalita testovania úzko súvisí s počtom vzoriek, ktoré sú k dispozícii, teda je dôležité nájsť čo najlepší spôsob, ako zaistiť čo najvyššiu kvalitu. A kvalita je e, úzkou súčasťou e, smernice kvalita zdravotnej starostlivosti. Pacient musí mať informácie z Národného informačného strediska a tiež e, z krajiny, od ktorej chce získať zdravotnú starostlivosť, teda aká zdravotná starostlivosť je k dispozícii. Pani Dornano sa pýtala na to, ako dokážeme pomôcť aj vo fáze školení. Myslím si, že tu predkladáme dobrú kvalitu smernicu. Je tu Európska smernica, ktorá stanovuje minimálne normy eh, pre vzdelávanie školenia lekárov, eh, zdravotníckého personálu ako takého, aj porodných asistentiek, eh, zdravotných sestier a tak ďalej. Súčasťou riešení a súčasťou rokovaní o vytvorení tejto novej siete je aj možnosť lepšieho školenia a ďalšieho vzdelávania v celej Európe. V rámci tejto siete máme veľmi pozitívny prípad spolupráce tiež s asociáciou lekárov. Máme vynikajúce príklady z radiológie, z neurológie, anesteziológie. Je tu snaha vytvoriť európsky systém eh, osvedčenia diplomov a zvýšiť kvalitu skúšok, osvedčení. Máme teda už aj pozitívne príklady. Myslím si, že si to bude vyžadovať e, podrobnejšiu diskusie o postgraduálnom, ští, postgraduálnu štúdiu, dajme tomu. Uvidíme, kam sa to posunie ďalej. Already genetic um, uh, information. This is exactly what, what we discuss now and, and hopefully we will achieve some, some new developments. Uh, Chceme zohľadniť aj aktuálny vývoj z hľadiska, dajme tomu, dostupnosti údajov, ako je možné tieto údaje si e, navzájom postupovať, aby boli k dispozícii, aby sa mohli využiť a aby boli v čo najvyššej kvalite. Kvalita genetického testovania tiež e, úzko súvisí s ľuďmi, ktorí vykonávajú tieto testy. Nie len stroje, sú tu aj ľudia, ktorí vykonávajú priamo jednotlivé úkony. Aj toto teda prejednáme, aj v kontakte s parlamentom. Je dôležité mať aj to správne poradenstvo v prípade zistenia genetickej poruchy. A ešte posledná vec. Tá sa týkala toho, ako je možné posilniť národný rámec v rámci eh, plnenia smernice. Veľmi úzko to, tu, to súvisí. Aj s ďalšími témami eh, verím, že správa nám naozaj pomôže koncom roka 2018. Verím, že budeme schopní poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, ako táto smernica naozaj v praxi funguje. Tiež eh, to často zasahuje aj do nariadenia Je dôležité teda e, zohľadniť aj sociálne aspekty právnych úprav a všetky s tým súvisiace ustanovenia. A úzka to tu súvisí aj so schopnosťou jednotlivých národných vnútorštátnych systémov vysporiadať sa s touto smernicou. Myslím, že máme veľmi dobré príklady k dispozícii ale samozrejme zaznamenali sme isté problémy. Napríklad sme požiadali členské štáty, aby nás informovali o tom, či už e, sú nejaké rozvinuté súdne konania. V tejto súvislosti v členských štátoch máme niekoľko príkladov, v ktorých e, konanie na súde nepokračovalo. Ehm, pokiaľ vieme, tak neprebieha žiadne konanie na Európskom súdnom dvore, čo sú možno dobré správy, dalo by sa povedať, ale nechcem to zakriknúť. Ešte stále prebieha fáza implementácie tejto smernice. Zatiaľ teda sa zdá, že smernica má potenciál byť implementovaná správnym spôsobom. Ďakujem pekne za pozornosť. Mr. Bolto, uh, very short. Pán Balco, veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vy ste sa pýtali na jednotlivé krajiny, v ktorých eh, nie je eh, možné eh, pokryto zdravotným poistením, dajme tomu v ja som mal prípad veľmi intenzívneho krvácania z nosa. Um, um, lekárske oddelenie v parlamente ma poslalo do nemocnice, tam ma ošetrili. Ja som im ukázal e, svoju modrú kartu. E, bola tu núzová situácia. V Belgicku mi povedali, že to neakceptujú a žiadali odo mňa platbu v hotovosti, teda Isté, že v mojej pozícii 90 eur nie je nejaká závratná suma, mohol som si to dovoliť, e, ale možno turista by uprednostnil použiť svoju modrú kartu zdravotného poistenia. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Grosted dostáva späť slovo. Myslím, že by sme mali najskôr rozlišiť medzi um, núdzovým... Eh, euh, les soins de santé programmés et la directive soins de santé transfrontalier. Pohotovostným ošetrením eh, a dlhodobo plánovanejšími um, úkonmi zdravotnej starostlivosti na cezhraničnej báze. Samozrejme, nutové ošetrenia našťastie uh, sa dajú um, vykonať vo všetkom člen, každý členský štát, vo všetkých členských štátoch bez eh, povolenia vopred. Chcela som sa však ešte vyjadriť, pretože Ehm, je nepripustné tvrdiť, e, že ehm, táto smernica vznikla preto, aby sme e, nejako umelo podporovali turizmus s cieľom cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Práve naopak, a ani zďaleka e, táto smernica vznikla, aby sme potlačili tento fenomén, dajme tomu rodič dieťaťa, ktoré je postihnuté ojedinilým druhom, druhom rakoviny, a žijú v krajine, e, v ktorej nemajú k dispozícii, dajme tomu, experta, ktorý sa zameriava na konkrétny tento druh ochorenia. Chcete povedať takémuto rodičovi, že sa nemôže presunúť do iného členského štátu, aby využil e, tieto znalosti? A chcete e, tvrdiť, že ak rodič takúto možnosť využije, tak sa stáva automaticky osobou, ktorá zneužíva tento turizmus v oblasti zdravotnej starostlivosti. To je nepriateľné. My sa snažíme práve o presný opak. Našim hlavným cieľom je zaistiť rovnosť všetkých európskych pacientov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Chceme, aby mali všetci k dispozícii rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti. To je všetko, čo som chcela k tomu povedať. Ďakujeme pekne všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A ďalším bodom je námietka. Navrhujem, aby sme prebrali spolu body 6 a 7. Najskôr teda ide o námietku podľa článku 106. E, najskôr ide o bavlnu GMO GHB 119 a jej umiestnenie na trhu a potom v druhom prípade ide o kukuricu DAS 4278 Pomočka 9. Ide o GMO kukuricu. Viac menej ide o tých istých spoluspravodajcov v oboch prípadoch námietok. Obzerám sa teda okolo seba, kto z nich je prítomný, aby som im dala slovo. Takže Pán Stás, ako prvý ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť ďalší prípad. Námietky spolupracovali na tento námietke s kolegovia z takmer všetkých politických skupín. Namietame voči návrhu Európskej komisie, ktorý sa týka uvedenia na trh viacerých GMO plodín. V tomto prípade konkrétne ide o bavlnu a kukuricu v tých dvoch uzneseniach, ktorými sa teraz zaoberáme, spoločne formulujeme našu námietku jednak k bavlne a potom osobitne aj k kukurici. Tiež máme viacero spoločných námietok, ktoré sa týkajú oboch týchto prípadov. Čo sa týka konkrétne bavlny, Mali by sme zúrazniť, že je to pozitívne stanovisko agentúry EFSA, veľmi jednoznačné. Komisia to predložila, ale zároveň napriek tomuto pozitívnemu hodnoteniu EFSI zazneli aj viaceré kritické hodnotenia eh, v jednotlivých členských štátoch. V prípade bavlny sa tvrdí, že chýbajú údaje, ktoré sa týkajú identifikácie a kvantifikácie herbicídov a metapoditných reziduí v týchto GMO plodinách a tiež čo sa týka potravy na krmív a tiež e, dopady na životné prostredie e, vykazujú tiež nedostatky, ako aj monitorovací plán. Niektoré e, kritické vyjadrenia sa týkajú aj obmedzenej databázy, obmedzeného počtu databáz, z ktorých vychádza toto hodnotenie. A zhľadnilo sa len niekoľko štúdií, nedostatočný počet. A tiež e, nebola zohľadnená štúdia o dopade bavlny GMO na ľudské zdravie. V prípade kukurice tu e, sa snáša viacero kritických vyjadrení, teda buď údaje chýbajú, sú nedostatočné, tiež e, chýba vysvetlenie, ktoré by sa týkalo protichodného vysvetlenia využitia E, tieto plodiny testy neboli riade zorganizované, niektoré testy dokonca chýbali. Výsledky štúdie o bezpečnosti, o bezpečnostnom hodnotení sú otázne. E, ďalej e, tá 90 dňová toxicita a s ňou súvisiaca štúdia chýba. A ďalej potravinové aspekty nie sú zohľadnené. V prípade bavlny aj v prípade kukurice sa vyjadrili aj jednotliví vedeckí výskumníci, ktorí konštatujú závažné nedostatky v oblasti výskumu komparatívnej povahy v súvislosti s toxikologickým výskumom a tiež sa vyjadrujú k tomu, že niekde sú jasné hodnotenie oboch týchto GMO plodí na eh, dopady na imunitný systém. Ďalšie obavy sa uvádzajú konkrétne v uznesení. Niektoré z nich sú dosť eh, zaražajúce, ako napríklad to, že Obe tieto GMO plodiny vykazujú toleranciu voči niektorým herbicidom a tiež prebieha disku, diskusia o glufocináte. Tento sa považuje za toxický z hľadiska reprodukčného zdravia a už to samo o sebe by malo stačiť. Preto, aby to znamenalo, že to bude podliehať exkluzívnym kritériám v naredení o pesticídoch z roka 2009. Okrem toho nezávislé vedecké štúdie dokazujú, že aktívna um, látka 202 ovplyvňuje embryonálny vývoj, taktiež môže narušiť hormonálny systém. Toto všetko zúrazňujeme v našom uznesení. Myslíme si totiž, že tieto negatívne dopady na zdravie budú mať za následok, že ak by sa povolil uh, tento produkt na európskych trhoch, vyvážali by sme tým naše problémy aj do tretích krajín. A tam, kde sa pestujú tieto plodiny, by sme zaznamenali čoraz väčšie e, využitie týchto škodlivých herbicídov. A v dôsledku toho by sme nedodržiavali konzistentne celosvetové zásady ochrany životného prostredia, e, keď chceme vychádzať z princípu prevencie, e, tým pádom by sa to nepodalo e, dodržať v tretich krajinách. Okrem toho, samozrejme, sa diskutuje o rozhodovacom konaní komis- predseda komisie Juncker sa vyjadril, že tieto postupy by mali byť demokratickejšie. Je k tomu predložených viacero návrhov aj v mene našej politickej skupiny. A verím, že aj s ostatnými kolegami, ktorí e, sa podpísali po túto námietku, sa nám podarí e, postaviť k tomu konštruktívne. Ak predseda komisie sám sa domnieva, že aktuálne postupy v rozhodovaní nie sú demokratické, ak je ochotný to pripustiť, tak by sme nemali pripustiť e, absolútne žiadne ďalšie dovozy GMO plodín a akékoľvek ďalšie povolenia by sa mali pozastaviť. Už po x krát um, predkladáme takýto návrh. Podarilo sa nám to zhrnúť aj na program plenárky vďaka veľkej podpore kolegov v plene z minulého týždňa 428 celkovo hlasov bolo za tento návrh Niektorí kolegovia sa vyjadrujú, že to nie je relevantné z hľadiska priorít plenárnej schôdze. E, zazneli aj rôzne iné vyjadrenia, ktoré boli e, skôr protichodnej povahy. Ďakujeme pekne, pán Baláš a pán Parňu. Ďakujem, pani predsednička. Ja teraz vystupujem e, v mene nášho kolegu Guillaume Balaža, ktorý tiež podpísal túto námietku. Chcel by som najskôr pripomenúť niektoré zásadné prvky, ktoré sa týkajú tejto námietky. Všetky naše námietky boli odsúhlasené väčšinou, významnou väčšinou v pléne. Tieto námietky boli predložené na úrovni zástupcov šiestich politických skupín. E, tí, ktorí ich chcú spochybniť, e, tým môžem povedať, že tieto námietky sú tiež nástrojom, ako sa uistiť, že rozhodnutia Európskeho parlamentu sú zohľadnené v rámci inštitucionálnych výsad, ktoré parlament má k dispozícii. Tieto námietky majú za cieľ len uplatniť preventívny prístup, ďalej dodržanie rozhodnutia väčšiny v pléne Európskeho parlamentu, ďalej transparentnosť a tiež demokratické rozhodnutie, tak aby sme vyhodli Európu, ktorá bude chrániť a dodržiavať eh, záujmy našich občanov. Je potrebné to zdôrazniť, e, ale musí si to komisia vypočuť. Teda máme tu pred sebou dnes dve námietky, ktoré sa týkajú um, možných GMO plodín, ktoré sú rezistentné voči herbicidom. Jednak ide o bavlnu GHB 119, tu je vysoká tolerancia voči uh, herbicidu glyfosinát uh, z hliníka a tiež Ďalšie látky. Čo sa týka kukurice DAS 40278, tu bola e, zistená e, tolerancia voči ďalšiemu herbicidu, ktorý spôsobuje vrodené chyby a tiež narúša endokrinný systém. Mm, tento druh kukurice, ktorý som spomenul, e, teda DAS 40278, by sa nemal dovážať do Európskej únie v prípade USA, Brazílie a Argentíny. Um, ja sa už pestujem, ale by sme zohľadniť, že sa v týchto krajinách používajú herbicidy, ktoré my u nás nepovolujeme. Toľko teda vyjadrenia, ktoré som predniesol v mene svojho kolegu Guillaume Baláža. Bojlen. Ďakujem pani Bojlan. Ďakujem za slovo. Kolegovia hovorili detailne ohľadom týchto dvoch autorizácií, ale áno, je to taká vec, že komisia, ako už pán komisár povedal, um, ako sa ukázalo z výskumu, že sú tu nedostatky. Mali sme tu toxikologické hodnotenie, že to má negatívny dopad na imunitný systém. Takže našim hlavným cieľom je využitie e, systému princípu obozretnosti, tak aby sme zaručili, že tento systém je opravený a je treba zaručiť, že to bude čo najvyššia úroveň ochrany a že komisia nemôže naďalej ignorovať kritické pripomienky členských štátov, ktoré vyjadrili vážne pochybnosti ohľadom nedostatku v údajoch, ohľadom mm, chýbajúcich skúšok No a my chceme spolupracovať s komisiou, ale naďalej musíme namietať proti tomu nedostatujúcemu autorizačnému postupu. Madame Ayuso. Ďakujem. Budem hovoriť v mene EPP. Ehm, rovnako ako už sme hovorili v iných prípadoch, také máme rovnaké stanovisko. Sú to dve produkt, dva produkty, ktoré sa majú autorizovať. Ideme tam o vykonávací akt. No čo týka tých namietok, tak si musíme položiť dve dôležité otázky. Poprvé, či komisia e, si je e, vedomá svojho mandátu a je pravda, že sú tam určité namietky proti autorizačným procesom, ale toto neopodstatňuje to mm, v podstate nesprávne využívanie právomoci Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávacími aktami. Po druhé, pokiaľ sa pozrieme na vedecké hodnotenia, môže byť sa do alebo nie. Ja si myslím, že je treba sa vždy opierať o analýzy rizika, pretože tieto autorizácie vždy eh, mali eh, pozitívne hodnotenie rizika. No a ja si myslím, že by sme to mali podporiť na no v oboch prípadoch. Máme eh, pozitívne hodnotenie, pozitívne rozhodnutie v súvislosti s týmito produktami, a e, tieto produkty sú rovnako e, nutrične alebo rovnako výživné a bezpečné ako ich e, ako bežne používané produkty. No a ďalej, tu máme autorizácie, ktoré sa netýkajú pestovania, takže tam nie je otázka používania herbicídov v Európskej únii. Myslím si, že by sme mali hlasovať o len týchto namietok. Viem, že na rade väčšina členských štátov je proti autorizácii, ale všetky členské štáty uznali, že to nerobia z vedeckých dôvodov, ale z politických, ale kvôli, alebo kvôli tlaku verejnej mienky. Thank you very much. Ďakujem, ďalej pán Hajtuma. Ďakujem. Nechcem opakovať to, čo povedala predrečnička. Je dôležité si uvedomiť, že je tu problém s autorizáciou GMO. My sme všetci vedeli, že to chceme, my sme vždy vedeli, že to chceme vyriešiť. A um, nechceme niečo namietať, len aby sme protestovali. Musíme zakladať náš názor na mm, vedeckých mm, stanoviskách a my tu nesme žiadni vedci. No a toto sú technické otázky, tak to nemôžeme riešiť politicky, ale mm, od EFSA tu máme e, vedeckú expertízu. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nie, takže komisia. Panie Deutsche. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste nám dali príležitosť vysvetliť racionále týchto návrhov. Mám tu 5 hlavných bodov. Obe tieto žiadosti o čo týka kurice, kukurice aj bavlny. Všetko toto odpovedá súčasnej platnej legislatíve. No a Taktiež EFSA vykonala komplexnú analýzu rizika v oboch prípadoch. Berie sa tam do úvahy aj prípadný dopad na verejné zdravie a zdravie zvierat. Taktiež je treba si uvedomiť, že členské štáty mali príležitosť sa vyjadriť týmto hodnoteniam rizika. A EFSA svoje pripomienky dala k dispozícii, no a v súlade s príslušnou legislatívou taktiež verejnosť mala možnosť sa vyjadriť a EFSA taktiež tieto mm, pripomienky verejnosti potom vyhodnotila. No a tie návrhy eh, implementačných rozhodnutí sú taktiež v súlade s našimi cieľmi chrániť životné prostredie, zdravie zvierat a verejné zdravie. Takže logicky 27. marca sa, z toho, sa o tom hlasovalo v stálom výbore. No a toto nie je dôvod, alebo hlavným dôvodom, prečo členské štáty hlasovali proti alebo sa zdržali, eh, tak to bolo hlavne z dôvodu toho, že tam boli politické dôvody alebo negatívna verejná mienka. Takže chcela by som zdôrazniť, že právo parlamentu na dohľad sa obmedzuje na otázku, či e, vykonáva, návrh vykonávacieho aktu presahuje toto právo na dohľad alebo nie. No a my sme si vypočuli riadne všetky vaše komentáre a chcela by som povedať ešte dve veci. Čo sa týka pesticídov, tam je pravda, ako povedala pani Ajuso, že toto je pokryté legislatívou, pesticínou legislatívou. Po prvé, sú to produkty na export, takže pokiaľ tam nejaký negatívny dopad na e, životné prostredie, tak toto bude v tretich krajinách nie v Európskej únii. Takže naša legislatíva sa to neuplatňuje. No a po e, druhé, maximálna reziduálna úroveň alebo akákoľvek legislatíva eh, ohľadom pesticídov sa prísne uplatne v prípade GMO. Takže vždy sa tam musíme riadiť prísnou legislatívou v oblasti pesticídov. No a na záver, čo sa týka demokratického deficitu, máme teraz v dispozícii dva návrhy. Poprvé, parlament hlasoval proti. Tam sa dáva právo členským štátom odmietnúť e, krmivo, GMO krmivo na svojom území, pokiaľ majú na to nejaký dôvod. Tam sa tešíme na ďalšiu diskusiu na rade. No a ako jeden vážený europoslanec povedal, komisár Juncker taktiež e, navrhol dodatočné opatrenie na reformu komitologického postupu, ale treba povedať, že než sa schváli tento návrh, tak je treba si radiť súčasne platnými pravidlami, pretože v opačnom prípade by tam boli právne problémy. Takže chcem ešte raz dôrazniť, že my sme sa my sme sledovali riadne postupy a nemáme preto žiadny dôvod stiahnuť naše návrhy. No a má sa o nich hlasovať v odvolacom výbore 16. mája. Takže dúfam, že toto objasnenie vám vysvetlilo stanovisko komisie. No a taktiež naše povinnosti konať, pokiaľ chceme splniť cieľ ochrany životného prostredia, verejného zdravia a zdravia zvierat. Ďakujem. Kolegovia, pripomínam, že k týmto namietkam budeme hlasovať zajtra. Ďalej tretia namietka podľa článku 106 LCP závery o BAT. Tuto máme spravodajkyňu pani Konečnú, ktorú som práve uzrela, ako vošla do miestnosti. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, som si vedomá škodlivých účinkov ortute a oxidu dusíku na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri prejednávaní e, o emisných stropov som presadzovala ich zníženie, avšak to nebolo schválené. A taktiež súhlasím, že EU má znižovať emisie skleníkových plynov v prvom rade oxidu uhličitého, ale na to mám EU ETS, ktorý v prípade veľkých spalovacích e, zariadení by mal toto zníženie zaistiť. Ja som hlasovala pre sprísenie návrhu Európskej komisie, pretože zďaleka nebol dostačujúci pre splnenie e, cieľo EÚ. Zmena tejto smernice je v súčasnej dobe predmetom trialógu a E, verím, že tlak na znižovanie stropu e, emisí skleníkových plynov e, získa si podporu v Európskom parlamente, ale myslím si, že by toto malo prebiehať v súlade so zákonným rámcom a je treba sa ozvať, pokiaľ Európska komisia prekračuje svoje právomoci, aj keď momentálne sa to týka hnedého uhlia a látok, ako sú emisie oxidy oxidov dusíkov, dusíka a ortuťa. Ja vám teraz vysvetlím prečo. Európska komisia vydáva tzv. závery BAT, ktoré sú záväzným dokumentom pre národné orgány, vydávajúce integrované povolenia pre jednotlivé zariadenia. Podľa uvedenej smernice dostupnými technikami sa rozumejú techniky, ktoré boli vyvinuté v meradle, umožňujúcom ich zavedenie v priemyslom odvetví za technicky a ekonomicky priateľných podmienok s ohľadom na náklady a prínosy bez ohľadu na to, či tieto techniky dotyčnom štáte sú používané alebo vyrábané, pokiaľ, prevádzkovateľ, pokiaľ sú dostupné za rozumných podmienok prevádzkovateľom. Takže nie je možné prikázať využívanie takých techník, ktoré nie sú k dispozícii, alebo emisných limitov, ktoré nie je možné dosiahnuť v rámci alebo za okolností. Bohužiaľ, tu existujú pochybnosti, že v ďalej uvedených prípadoch EEPCB neplnilo správne svoju funkciu a komisia napriek upozorneniam na tieto problémy, dostatočne nereagovala a pripustila vážne systémové zlyhania, ktoré môžu mať za následok nesprávne rozhodnutia o BAT v prípade veľkých spalovacích zariadení. Pri, proces e, prípravy záverov o BAT bol zaťažený procesnými pochybeniami, keď komisia pri 9. zasadaní fóra podľa článku e, 106 e, neumožnila účastníkom riadne vyjadriť ich názory a pripustila len negatívne vyjadrenia a viedla diskusiu predovšetkým eh, smerom k nekonsenzuálnym výsledkom a to jej umožnilo arbitrárne rozhodnúť v niektorých otázkach. Ďalej sú tu napríklad emisné úrovne pre eh, ortuť a toto sa zakladá v prípade veľkých spalovacích zariadeniach to sa zakladá na ustanovenia alebo pravidlá, ktoré neboli dostatočne verifikované a taktiež dosahované emisnej koncentrácie zo zariadení v USA boli nesprávne prevedené na jednotky používané v rámci EÚ a taktiež sa tam nezahrňajú údaje z určitých zariadení, ktoré boli súčasťou toho procesu, avšak pri e, ustanovení e, emisných úrovní neboli zobraté do úvahy. Takže je potreba technická pretnosť a toto, o tomto hovorí aj odborný posudok e, Hamburg University of Technology. Kolegovia, e, výsledkom stanovenia najlepších techník, ktoré majú byť dostupné, je e, to, že v súčasnej dobe v EÚ neexistuje jedna elektrárna alebo na hnedé uhlie, ktorá by splňala všetky požiadavky, ktoré vyplývajú zo záverov obat. E, pre mnohé krajiny, včetne Českej republiky, hnedé uhlie je jediným primárnym dôležitým energetickým zdrojom, ktoré majú k dispozícii. A uvedené nastavenie emisných limitov môže byť a bude týmito štátmi opravnene vnímané ako zásah do ich suverenity, ohľadom voľby energetického mixu. A podľa článku 192 zmluvy o fungovaní Európskej únie opatrenia, ktoré významne ovplyvňujú voľbu členských štátov medzi e, jednotlivými možnosťami. Toto musí byť schválené jednomyselne, zvláštnym jednotlivým e, jednomyselným postupom v rámci Európskej rady. No a teraz toto môže porušovať ustanovenia zmluvy o, o fungovaní Európskej únie. Bohužiaľ, členské štáty už potvrdili závery o BAT pre veľké spalovacie zariadenia e, bez toho, aby upravili e, tie, opravili tie chyby. No a tieto závery sú záväzné pre všetky členské štáty, ktoré vo svojom energetickom mixe využívajú významné množstvo hnedého uhlia s výnimkou Grécka, ktorému Európska komisia výmenou za súhlas ponúkla iné ústupky týkajúce sa ostrovných systémov a nebola o 0,14 dosiahnutá e, blokujúca menšina. Takže sa dá povedať, že hlasovanie o záveroch pre BAT pre veľké spalovacie zariadenia bolo politické a členské štáty, ktoré nevyužívajú hnedé uhlie, prehlasovali e, tie členské štáty, ktoré ho nepoužívajú a potrebujú ho pre zaistenie e, tepla a elektriny a svoju energetickú bezpečnosť. Takže všetko toto, čo malo byť založené na technickoch, technických faktoch a malo to byť apolitické, tak to bolo spolitizované. No a Nemecko taktiež hlasovalo e, takýmto spôsobom a rozhodne to nie je krajina, ktorá by nepodporovala obnoviteľné zdroje energie. Závery pre BAT budú musieť byť aplikované 4 roky po ich zverejnení v oficiálnom vesníku a do tej doby ani Nemecko sa nezaobíde bez elektrárne na hnedé uhlie. No a Česká republika alebo Bulharsko sa už 4 roky bez nich nezaobíde už vôbec nie. Takže ma mrzí, že Európska komisia pripustila takéto politické hlasovanie a neponúkla e, v súvislosti s technickými argumentami potom príslušné úpravy a Možno vidíte to ako vaše víťazstvo v rámci komitológie, avšak takéto pochybné víťazstva potom vedú k porážkam, e, k najdôležitejšom boji a tým je boj o dôveru našich občanov. Miesto široko rešpektovaného technického dokumentu máme teraz politický dokument, ktorý obmedzuje využívanie jednoho druhu paliva. Možno si hovoríte, že vaše krajiny sa to netýka, pretože nevyužíva hnedé uhlie ale ide tu o princíp, dnes je to hnedé uhlie a zatiaľ to môže byť hoci čo iné. A to je dôvod, prečo podáme túto námietku. Ďakujem. Thank you very much. Um, <clears throat> from the shadows rapporteur, EPP, Mr. Um, thanks very much, uh, Chair. Ďakujem. Tak ako pani Konečná vysvetlila, hovoríme tu o emisiách uh, oxidu dusika a ortute veľkých spalovacích zariadení. Nech chceme sa priblížiť k nulovým emisiám, a to už v blízkej budúcnosti. Hovoríme tu o vykonávacích aktoch. Toto súvislí so smernicou z roku 2010. Teraz už je o 7 rokov. Neskôr chcem využiť to príležitosť, lebo zatiaľ budeme hlasovať, aby som položil otázku eh, expertom komisie. Um, all, many... Takže O akých priemyselných zariadeniach a o koľkých hovoríme? O 10 tisícoch? Ale keď hovoríme o lignitových spalovacích e, zariadeniach, tak koľko je týchto? Možno nejakých pár stoviek alebo pár tisícov? Nie je to úplne jasné. No lebo ako to bolo povedané, hovoríme o smernici z roku 2010, vtedy boli to zbierne príslušné údaje, no a teraz už je 2017, takže určite medzi tým bola vyvinutá no, nová technológia, takže koľkých zariadení sa to vlastne týka. Hovoríme tu o e, oxidoch dusíka, ale možno ešte horšie sú emisie oxidov ortuti, no a sú tu určité rozdiely medzi členskými štátmi, takže to je treba zobrať do úvahy. Je tam určitá dávka flexibility. Čo to v praxi znamená? E, ako sa musia chovať e, príslušné orgány? Ako musia konať? Toto je veľmi dôležité. Čo sa týka nákladov, pani Korenčná hovorila o nákladoch. A predovšetkým v prípade starších zariadení by to znamenalo určité náklady. No a tieto náklady boli neprimerané. Čo to znamená v praxi? Je to vyhodnotené prípad od prípadu, alebo je to štruktúrálne rozhodnutie? No na záver. Polskí kolegovia taktiež hovorili o možnosti výpadkov energie pri nejakých e, spätne nápravných postupoch. No, no a náklady alebo výdavky na takéto výpadky, aké by boli? A taktiež spoločenské e, náklady. Takže možno také doplňujúce otázky. A na odpovede sa teším, budú sa nám hodiť pred zetrším hlasovaním. Ďakujeme pekne, kolegyne, kolegovia. Pripomínam, že o 5 sa, komisár Kajtis, k štruktúrálnemu dialogu, takže vás poprosím, aby ste vystupovali stručne, pokiaľ ide o túto námietku, ktorá v rámci možností samozrejme. Pán Tans ako ďalší rečník, ďakujem pekne. Ku kontextu vieme, že znečistenie vzduchu v Európe je veľký problém. Pol milióna občanov zomiera po celej Európe e, predčasne a 23 tisíc e, z toho. E, to sú umrtia, ktoré sa dajú prepojiť na využívanie uholných spalovacích zariadení. Takže to, čo podala pani Konečná, však podľa mňa neplatí, keď hovorí, že nie sú žiadne lignitové zariadenia, ktoré dodržiavajú existujúce limity. Nie také sú. 175 mg NOx, toto je limit, ktorý mnohí dodržiavajú. E, sú tam primárne alebo sekundárne opatrenia alebo technológie, ktoré umožňujú ďalej znižiť emisie. A to samozrejme nezohľadňuje to, že mnohé z údajov, z ktorých vychádzame, sú z roku 2010. Takže Mnohé zo zariadení, ktoré máme, dodržiavajú existujúce limity, iba polovicu dostupnej technológie majú, niektoré z 75. Takže je možné znižiť emisie z existujúcich lignitových zariadení, je dokonca možné ich aj ďalej znižovať. A samozrejme, že návrh, tie opatrenia, ktoré sa tu navrhujú, BAT proces toto sa netýka ligny, týka sa to technologicky neutrálnych riešení. A platí, že ak sa lignitové zredenia nepostavíme náležite, ak tam nebudú náležité e, technológie, tak lignit je jednou z najznečistujúcejších e, foriem e, alebo zdrojov paliva. To je fakt. Ale máme technológie, ktoré sa tým dokážu popasovať, implementujú sa, musia sa implementovať. A to voči tomu namietame v tejto namietke, je to, že súčasný kompromis, kompromisné návrhy, že to zachádza príliš ďaleko, lebo sa to robilo nielen so e, e, zapojením priemyslu a e, znalostí, ktoré máme. E, a sú to kompromisy samozrejme, takže nezastupujú, mm, nereprezentujú ani tú najvyššiu redukciu, ktorej by sme sa mohli dopracovať. A v tomto ešte sekundárna otázka a to, že mnohé zariadenia, mnohé odvetvia ktoré boli v popredí pri znižovaní emisí, investovali do nových technológií, boli um, naozaj takými prekopníkmi vo výskume a vývoji. A týchto by to naozaj poškodilo v krajinách, kde už naozaj došlo k značnému úsiliu o zníženie emisí. Napríklad najchudobnejší v našich spoločnostiach, tí sú najviac vystavení znečisteniu vzduchu 23 tisíc eh, úmrtí, ktoré som spomínal každoročne, súčasťou tých 4, 400 tisíc plus úmrtí eh, celoročne. To sú obrovské náklady pre uh, sociálny systém, zdravotnícky systém, v našich e, krajinách. Čiže bolo by nákladovo efektívnejšie riešiť to pri zdroji, e, než riešiť respiračné e, choroby, riešiť rôzne formy rakoviny, ktoré vznikajú z na vzduchu. Takže naozaj prosím, nevyhoďme do koša tú tvrdú prácu, ktorá by mohla naozaj zlepšiť životy 100 tisícov, možno až miliónov našich občanov. A je to ten kompromis, ktorý máme. Takže toto je podľa mňa dobrá odvedená práca a naozaj by nebolo správne teraz to hodí do koša. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pani Višnevská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, ja podporujem stanovisko kolegyne Konečnej. Pokiaľ ide o najlepšie dostupné technológie pre spalovacie zariadenia, pokiaľ ide o limity oxidov dusíka a ortuť. Áno, plán je veľmi ambiciózny, 75 mg. Pokiaľ ide o oxidy dusíka, toto je plán, ktorý sa nedá, takmer nedá dosiahnuť. Je to príliš, príliš ťažké. Komisia ako by bola slepá a nevidela dve veci. Poprvé, väčšina emitentov NOx eh, je práve v doprave, konkrétne v cestnej doprave a tie vysoké limity, pokiaľ ide o zariadenia spalujúce hnedé uhlie, eh, toto nepovedie k značnému zlepšeniu kvality vzduchu. Náklady produkcie energie sa však zvýšia dosť výrazne a teda energia bude menej dostupná ako to posiaľ. Smernica sama vypoveda o tom, že hospodárnosť alebo ekonomická efektivnosť by mala byť zohľadnená. Toto tu však komisia nerobí. No a z údených dôvodov som toho názoru, že v prípade veľkých spalovacích zariadení by mala byť možná výnimka. A myslím si, že by mali byť teda možné výnimky, pokiaľ ide o fázu modernizácie jednotlivých zariadení. Náklady, respektíve to analýza nákladov a prínosov by mala zohľadniť aj náklady neprepravovaných energií alebo neprepravených energií. Emisia NOx, teda nastavenie limitu 175 eh, mg, eh, to znamenalo, že staré spalovacie zariadenia by museli byť za veľké peniaze zmodernizované a toto z hospodárskeho hľadiska zmysel naozaj nedáva. A tiež ten dopad na životné prostredie by bol značne obmedzený. A máme tu aj samozrejme to riziko výpadkov, ako tu už odznelo. Je tu veľké riziko aj v tom, že napríklad v Polsku nemáme príslušné produkčné kapacity, ktoré by dokázali nahradiť takéto zariadenia. Teda pokiaľ ide o dodávanie energie spotrebiteľom. Čiže to je taký paradox krajiny, kde sa nevyužíva hnedé uhlie a komisia diktujú podmienky tým krajinám, ktoré využívajú takúto formu energie. Uvedím príklad. Za posledných 10 rokov v Polsku emisie SOX boli znížené teda ide o priemyselný sektor, bolo to zniženie až 70 no Pokiaľ ide o emisie NOx, tie sa znižili 25 Ale technologické procesy, technologické postupy, a tie samozrejme majú svoje limity, pokiaľ ide o ďalšie možnosti zlepšovania. Čiže dnes je potrebné vyvinúť obrovské úsilie s veľmi malým prínosom. A teda cena takéhoto pokroku je tým pádom vysoká. Ide o väčšiu energetickú chudobu v krajinách, kde celé hospodárstvo vlastne stojí a padá na energii z uhlia. A toto je ten cieľ, ktorý sledujeme. Mali by sme teda skôr ísť cestou realistickejších cieľov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Eichhout, nech sa páči, prosím, stručne. Počítam s vami. Áno, povedali ste, že máme byť struční, ale ja neviem, kde začať na tie eh, nepresnosti, ktoré sú tu vo všetkých častiach tohto textu. Naozaj tento, táto námietka, naozaj som z toho zmetený, lebo my ako parlament by sme naozaj e, mali za každým e, si byť istí, že to, čo napíšeme, je založené na faktoch, že je to správne. E, už v úvode musím povedať, že tento konečný výsledok mi nevyhovuje. Áno, je to jasný kompromis. Áno, mohli sme mať prísnejšie štandardy. Išlo o proces, ktorý trval 6 rokov. No a ak potom v uznesení poukážeme na schôdzu z roku 2016 e, s tým, že ten proces trval 6 rokov a my poukážeme na túto jednu schôdzu, a teda, že vychádzame aj z údajov z roku 2010, veď už vieme, že priemysel by mohol, ak by sme chceli zajsť ešte ďalej. Áno, je to politický kompromis, ale ak sa dohodneme na tejto namietke, tak naozaj bude zjavné, že ľudia len ignorujú fakty, ktoré, ktoré sú dostupné. Napríklad Ortúť, e, ortuť v prípade smernice NEC. Tam sme povedali, že je to potrebné riešiť, pokiaľ ide o politiku zdrojov. Teraz sa to deje prvýkrát, čiže tie informácie, ktoré tam sú uvádzané e, v smernici LCP, tam sa hovorí o tom, že až 30 už lignitových zariadení dodržiava ciele stále na 2021. Už ich dosahuje. Takže čo tam je také nemožné? Potom uh, oxidy dusíka, ETS, ten odkaz na ETS tam nechápem, nie je to skleníkový plyn, musíme to riešiť tu, aj to robíme a už aj tam vidíte, že mnohé lignitové zariadenia e, splňajú štandardy, ktoré sa tu stanovujú iba primárnymi, primárnymi e, opatreniami. A sú tu ešte tisíce, tisíce e, nových opatrení, nových meraní a tá redukcia je možno oveľa vyššia. Čiže aj v prípade ortute, aj v prípade dusíka sa už štandardy držiavajú. Takže sú tu možnosti rôznych výnimiek, rôznych odchýlok. Čiže môžeme povedať, áno, namietame, lebo je to príliš slabé. Tak potom diskusia mohla byť zaujímavá, ale z opačnej strany mm, celé to ide proti celému, celému procesu, ktorý sme, ktorý sme si stanovili. A toto naozaj nie je dobrý postup. Takže by som chcel kolegom odporučiť, aby nepodporili túto námietku. Ďakujem pekne. Well, thank you. Now the commission. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo komisia. Nech sa páči, zastupca komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za možnosť o tejto dôležitej téme dnes hovoriť. Ja si myslím, že tým východiskom je to, že 28. v piatok po výbore podľa článku 75 závery LCT, LCP BAT boli pozitívne schválené a toto je z nášho hľadiska e, dôležitý krok, pokiaľ ide o hľadanie víziev, ktoré e, tu sú, pokiaľ ide o kvalitu vzduchu. Takže najskôr fakty. 400 tisíc tých úmrtí zbytočných, tak povedia, to sa spomínalo. Ja ďakujem za túto informáciu. Prosím, pozrime sa eh, na eh, LCP, relevantnú diskusiu LCP. Momentálne predstavuje asi 46 emisí eh, eh, SOX, emisí NOX a 39 eh, emisí ortute. Takže naozaj vidíte, že je to závažný problém zariadenia LCP. Tiež sa hovorilo o smernici. Chcem poukázať aj na smernicu o kvalite vzduchu. Áno, toto je veľmi dôležitá situácia, pokiaľ ide o konania pre porušenie. 16 takýchto konaní momentálne prebieha, pokiaľ ide o PM10 pokiaľ ide o NO2, tak tam e, sú dva. Pokiaľ ide o SO, tak tam je to jeden e, prípad. Čiže situácia naozaj nie je rúžová e, len aby ste vedeli. Pokiaľ ide o, o samotný postup, odzneli tu tvrdenia týkajúce sa toho procesu, e, ktorý viedol k týmto záverom a ja musím niektoré sa tvrdení opraviť tým, že e, uvediem veci na pravú mieru. A tieto závery LCPBAT sú výsledkom šiestich rokov e, naozaj zložitej práce, ktorá sa e, konala vychádzajúc z komisie BREF usmernení. Toto je postup, ktorý je dobre známy, ktorý je overený, vyskúšaný a je to naozaj model, ktorý nasleduje aj zvyšok sveta. Je to vec, na ktorú by EÚ mala byť hrdá. Toto je vec, ktorú vyvážame, keďže je to také kvalitné. Takže toto je základom celého toho postupu. Ja viem, že mnohé z dokumentov, ktoré inštitúcie dostávajú, Eh, že to ide takou hĺbkou analýzou, ako vyžaduje brev, takže naozaj musíme byť na to hrdí. Eh, máme tu technickú pracovnú skupinu, ktorá mala 289 členov väčšina pokrýva všetky sektory, ktoré tam e, sú zapojené, odvetvia, e, boli zapojené, priemysel, členské štáty, občianská spoločnosť, mimovládky, akademická obec a tak ďalej. Technická pracovná skupina vznikla v roku 2011, do, svoju prácu završila v roku 2016 a teraz by som rád e, uviedol ďalšie dôležité fakty 185 zariadení, ktoré v roku 2010 fungovali, poskytlo informácie. Potom tam bolo 225 správ a prípadových štúdií, 8 tisíc, vyše 8 tisíc e, vyjadrení, e, ktorých bolo e, podaných už v prvej fáze na konečnej technickej pracovnej skupine všetky prvky BAT a emisných úrovní boli dohodnuté. Celé to trvalo 7 plných pracovných dní, 140 expertov boli na, bola na tejto schôdzi a rozhodnutia boli prijaté s plnou transparentnosťou týka celého toho procesu. Takže dúfam, že tieto čísla uh, ilustrujú, že sme to naozaj brali veľmi vážne, celý tento proces a to preto, lebo aj jeho implikácie sú veľmi závažné. Pokiaľ ide o celkovú štruktúru uh, záverov BAT. Potrebujeme si uvedomiť, že tieto majú takú štruktúru, aby definícia BAT, ako aj e, BATLs, že e, toto je tak špecificky e, naformulované, aby sa týkalo všetkých sektorov alebo každého sektora a každého produktu, čiže dochádza k rozdeleniam podrozdeleniam klasifikácií, čiže až 74 PAT záberov tam je, 72 sa týka energetických eh, rámcov, týka sa to emisí eh, voľných do vody, do vzduchu a tak ďalej. Čiže naozaj ten proces bol rigorózny. Takže nemôžem vám, vás nechať hovoriť, že to bolo celé spolitizované a práve na ľahkú váhu. Nie je to uh, naozaj jeden z najrigoróznejších procesov, ktorý tu bol využití a myslím, že to slúži ku cti EÚ ako takej. Uh, my sme počuli slova kritiky, ozývali sa počas celého procesu. To je len zdravé kritiky zo strany mimovládnych organizácií, ako aj zo strany vášho výboru. V januári ste hovorili, že navrhované závery BAT e, sú e, príliš slabé. Taktiež tu bola lobby zo strany priemyslu. Priemysel nás kritizoval, že BAT závery e, sú príliš prísne, príliš nározné. Mimovládky sa tiež na nás obracali s kritikou. Niekto možno povie, že je to vyvážené, ale na oboch stranách teda spektra sú nejakí nespokojní, takže asi to bude vyvážené a myslím si, že veľkým výťazom bude práve európsky občan. Európsky občan, a keď sa zase raz pozrieme na tých 600 tisíc ľudí, ktorí e, zomrú každoročne vzhľadom na zlú kvalitu vzduchu vo väčšine regiónov, to sú hlavne tie, kde dochádza k takýmto ekonomickým aktivitám, tak naozaj nepochybujeme, nepochybujeme o tom, že toto je vec veľmi, veľmi prínosná. A teraz to, čo sa hovorí v tej námietke, pre nás nie je novinkou. Počas celého procesu e, nám to hovorili a je tu aj špecifická lobby, ktorá sa na nás s týmto obracala, je to Eurocall. No a implementácia záverov BAT povedie k nákladom, veď to nie je vec, ktorú sme boli na začiatku alebo v akékoľvek fáze diskusie zakrývali. Je to pochopiteľné a legitimné, že priemysel chce tieto náklady znižiť na minimum, pretože oni budú tie náklady musieť znážať a oni chcú tie e, požiadavky samozrejme oslabiť. To je len logické, ale my musíme zabezpečiť, aby tento e, proces bol naozaj technicky realizovateľný, aby sme vychádzali z dôkazov. Áno, sú tu nielen krátkodobé náklady, ktoré sme e, zohľadnili, ale aj e, dlhodobé prínosy, pokiaľ ide o budúcu konkurenceschopnosť. A na to sme predsa poukazovali. A tiež e, neignorujeme tie rôzne environmentálne benefity a zdravotné benefity, e, ktoré z tohto návrhu vyplývajú. z toho všetko sme my pri našich úvahách vychádzali. Takže to namietka má rôzne kritiky sevilského procesu všeobecného charakteru. Toto je zase vec, ktorá je pre nás veľmi závažná, berieme ju veľmi vážne, lebo vypočuť si, že účastníci neboli schopní sa vyjadriť dostatočne, pokiaľ ide o oktobrový oktobrovú schôdku minulého roka, alebo kritika záverov, pokiaľ ide o emisie ortutie alebo e, emisí e, oxidov dusíka, pokiaľ ide o e, lignice spalujúce zariadenia. Toto naozaj neobstojí. Ja dúfam, že som vám dal dostatok dôkazov o tom, že tieto kritiky sa nezakladajú na pravde, pokiaľ ide o celý tento postup. Takže my si myslíme, že celý ten proces bol naozaj príkladne realizovaný a len to zopakujem, že ide o proces, proces, prepačte, predsednička prerušuje zastupcu komisie. Prosím, uzavrite to, lebo čas nás tlačí. Áno, áno, už to uzavriem, ale naozaj som chcel odlučiť, aby som veci uviedol na pravú mieru. Takže s vašim dovolením dovolte mi ešte tri body uviesť. Poprvé, pokiaľ ide o formu 28. oktobra a to musíme objasniť e, úlohu toho fóra. E, fórum to nie je nadviazaný na technickú pracovnú skupinu. E, technická pracovná skupina alebo technická práca už bola uzavretá. A v trojke bref sa uvádza úloha fóra. Prepačte, hovorí pacinička, naozaj prosím o stručnosť. No, už toho nemám veľa, ale chcem povedať jasne, že prosím, nebojte si úlohu toho fóra. Primárnou úlohou fóra je zvršiť korektnú e, klasifikáciu, e, pokiaľ ide o vyjadrenia zastupcov technickej pracovnej skupiny a každý mal možnosť vystúpiť v diskusiách. Naozaj diskusia prebiehala veľmi dlho a to hlavne preto, lebo sme chceli zabezpečiť, aby sa vypočul každý jeden názor. Takže toto je potrebné povedať, lebo tu boli obvinenia, až tak nebolo. Teraz druhý bod, ktorý som sa zdôrazniť ešte, než to uzavriem, to sa týka ortute. Musíme si pripomenúť záväzok EÚ znižiť mm, dokonca až úplne e, eliminovať e, antropogénne emisie o ortute a e, z, tohto vychádza, z tohto vychádzame aj v novom nariadení o ortuti, čo umožní EÚ ratifikovať dohovor Mina Mata, čo je eh, dôležitý ďalší krok v riešení tejto veľkej výzvy pre životné prostredie a eh, ľudské zdravie. Eh, ide o dôležitý zdroj emisí ortute, teda LCP je dôležitým zdrojom emisí ortute, čiže musíme to riešiť. Vychádzame z reálnych emisných údajov, hlavne pokiaľ ide o zariadenia EÚ. A to, čo tu máme, je naozaj veľmi solídny základ napríklad 1 mikrogram na bežný eh, kubický eh, meter. Eh, toto bolo potrebné objasnenie, aby sme sa vyhli akémukoľvek nedorozumeniu. Je to v spodnej časti toho rozpletia BAT LAs. Eh, máme tu rôzne zariadenia eh, postavené eh, podľa rôznych modelov, preto sa líši aj uplatňovanie BAT v týchto zariadeniach. V námietke sa vychádza z viacerých nepochopení, usmernení, napríklad pokiaľ ide o nastavenie dolných a horných limitov. Čiže toto je vec, ktorú naozaj môžeme faktmi jednoducho vyvrátiť. Ďakujem pekne, musím vás prerušiť, do vám sa môžeme ešte vrátiť. Ešte dám stručne slovo pani Konečnej, fakt iba na minútu, ak chcete zareagovať. Ak nie, ďakujeme. Dobre, takže to uzavrieme, hlasovať sa bude zajtra a teraz pozývam pána komisára. So, good afternoon, Commissioner. Príjemné popoludnie, pán komisár, ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli v rámci našho štrukturovaného dialógu. Ako vidíte, je veľký záujem o diskusiu s vami o témach, ktoré spadajú do vašej oblasti pôsobnosti. Kolegovia celkom iste budú chcieť naršivo vystupovať, preto nebudem predlžovať žiadne dlhé úvody. Ešte raz vás srdečne vítam a dávam vám slovo, aby ste nám približili svoje priority pre najbližší rok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem za to, že mi dávate možnosť sadnúť si po vašom boku na tejto strane. Ďakujem pekne, vážni poslanci. Je mi veľkým potešením predstúpiť opäť pre vás v rámci našho tretieho pravidelného e, dialógu. Naše stretnutie je v polovici môjho mandátu ako komisár pre zdravie a potravinovú bezpečnosť. Chcel by som využiť túto príležitosť e, a zdôrazniť e, niekoľko významných oblastí môjho portfólia. Veľmi dobre viete, už som to napokon viackrát zdôraznil, že zdôrazňujem predsedzovanie účasť prevenciu. Budem sa držať tohto svojho eh, mota. Zdravie sa musí zadefinovať čo najširšom slova zmysle. Zdravie je eh, stavom skutočného, úplného fyzického a mentálneho zdravia. Nejde len eh, o mm, nezistenie choroby, chceme pomôcť Európanom, aby boli čo najzdravší a čo najdlhšie. Myslím si, že všetky krajiny Európskej únie musia byť proaktívnejšie v prevencii, v propagácii, aby v rámci toho využívali nástroje, ktoré sú k dispozícii. Tieto opatrenia musia vychádzať z dostupných poznatkov, musia obsiahnuť aj tých najzraniteľnejších spoločností, musíme zaistiť, aby aj menšiny, ako dajme tomu Rómovia, boli zahrnutí do tohto úsilia, aby sme zohľadnili aj rôzne e, sociálne behaviorálne možné problémy. E, spoločné výskumné centrum, ktorého cieľom bude výmena osvedčených postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti, aby sme pomáhali členským štátom zavádzať opatrenia. Tiež chceme podporovať úsilie členských štátov v rámci rizikových faktorov, jednak znižovanie vystavenia detí reklame na alkohol alebo nezdravé potraviny. Tu by som chcela vyzvať členov vášho výboru, aby obhajovali e, zdravotné aspekty, keď sa bude prejednávať audiovizuálna téma v, smer, e, v pléne. Ďalej v otázkach alkoholu, pačenia, ďalej vyživa, znižovanie soli, cukru, nasetených e, masných kyselín a tak ďalej. Mm, čo sa týka vyhodnotenia nariadenia o e, výživových formáciách a tiež o tvrdeniach na výrobkoch e, sa e, teraz prednáva. Chceme zúrazniť najmä priaznivé úč- teda výrobce sa snažia zúrazniť najmä priaznivé účinky svojich výrobkov. Začiatkom roka 2017 k tomu komisia chystá predložiť návrh, ako si spomínate, v decembri došlo k zavedeniu povinného nutričného označovania potravín. To je zásadný krok v Európskej únii. Okrem toho spolupracujeme s výrobcami potravín, členskými štátmi v snahe zlepšiť celkovú nutričnú výživovú kvalitu potravín. Členské štáty nedávno odsúhlasili monitorovací systém národnej iniciatívy reformácie potravín a tiež to je ďalší mílnik v snahe podporiť národné orgány. Tiež bolo um, uvedených viacero záväzkov v tejto oblasti. Eh, okrem toho sa prijali pravidlá aj o uvádzaní prísad výrobkov 13. marca. Komisia eh, prijala rozhodnutie vo veciach alkoholu. Zaviazali sme sektor alkoholu, aby sa poskytovali informácie o prísadách a nutričných eh, hodnotách všetkých alkoholických nápojov. Ak sa nesplnia tieto očakávania, je na mieste spustiť dopadovú štúdiu, aby sme zvažili ďalšie možnosti. Chcel by som pre tejto príležitosti, ak dovolíte spomenúť, aj to, že mi veľmi záleží na očkovaní. Je nepriateľné, aby v 21. storočí ľudia v Európe ešte stále zomierali v dôsledku ochorenia ako napríklad osýpky, ktorým sa dá veľmi ľahko zabrániť očkovaním. Viac ako 5000 ľudí sa v posledných 4 mesiacoch narazilo osýpkami, pričom viacero z nich prišlo o život. A preto spúšťame spoločné konanie v snahe podporiť e, očkovanie v členských štátoch. Som presvedčený, pardon, zvolal som seminár za účasti všetkých aktérov e, v snahe poukaze na to, ako zlepšiť očkovacie programy a konať proaktívne. Chcem vás vyzvať, aby ste aj vy propagovali túto tému očkovania. Spoločnými sílami sa snažíme Eh, potláčať neochotu dať sa zaočkovať v Európe. Ďalej antimikrobiálna rezistencia, to je téma, ktorá úzko súvisí s otázkami zdravia a potravinovej bezpečnosti. V nedávnom hodnotení akčného plánu na roky 2011 až 2016 v tejto oblasti sa e, konštatujú viaceré pozitívne výsledky, ale tiež sa tam uvádza, že je potrebné ďalšie úsilie v snahe potláčať e, túto rezistenciu. A tiež e, sa e, plánuje e, zavedenie nového posilného ročného plánu v tejto oblasti koncom tohto roka. Bude položený na štyroch pilieroch. Poprvé, aby Európska únia bola regiónom s najlepšími osočenými postupmi, ďalej podpora výskumu inovácií, po tretie silná medzinárodná prítomnosť na globálnych fórach a po štvrté chceme tiež predložiť usmernenia k opatrnému nakladaniu antimikrobiotík v zdravotnej starostlivosti. A dúfame, že sa nám podarí postaviť k tomu konštruktívne. Chcem vás ešte vyzvať, aby ste oslovili radu, aby urýchlila prácu na veterinárnych liekoch a tiež s tým súvisiacich návrhoch o krmivách, čo je kľúčové v snahe potlačiť fenomén antimikrobiálnej rezistencie ďalej. Čo sa týka technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, pléne, v marci sme o tom diskutovali, cieľom komisie je posilniť populáciu. V tomto smere chceme podporovať útočné orgány, aby sme dokázali lepšie vyhodnotiť, či nový zásah, dajme tomu, v farmaceutickej oblasti prináša skutočnú pridanú hodnotu v porovnaní s existujúcimi eh, zásahmi. Eh, naše oddelenie teraz analýzuje výsledky verejných konzultácií a tiež chceme vypracovať eh, hodnotenie dopadov. Chcem sa ešte raz poďakovať za vaše uznesenie, ktoré odporúča harmonizovať eh, eh, tento sektor vychádzajúc z metodiky, ktorá je dostupná a tiež navrhnúť hodnotenie na európskej úrovni. Chcem tiež predložiť iniciatívu ešte do konca tohto roka v tomto smere, tak aby sme priniesli konkrétne výsledky všetkým, najmä európskym pacientom. Chcel by som spomenúť ďalej Európsku referenčnú sieť. Táto sieť bude využívať možnosti elektronickej zdravotnej starostlivosti, dajme tomu vzniknú virtuálne poradné rady, keď sa špecialisti budú vyjadrovať diagnozám pacientov v, v, v prípade ojedinelých alebo zložitých ochorení. Musíme zajistiť, aby táto sieť e, dokázala poskytovať služby na zahraničnej úrovni, aby bolo možné komunikovať jednoducho. Aj v tomto smere vás chcem požiadať spoluprácu, aby sme propagovali túto sieť, aby sme ďalej podporovali jej ďalší rozvoj. Ako viete, e, ochrana zdravia a potrebná bezpečnosť sú súčasťou e, aj agendy udržateľného rozvoja Ehm, zdravie súvisí so sociálnou koheziou a hospodárskou prosperitou. Preto som navrhol posilniť sociálnu dimenziu zdravia v Európskom pilieri sociálnych práv. Tento pilier bol schválený minulý týždeň a stanovuje, že každý má právo na včasný prístup k všetkým nástrojom a zdravotnej starostlivosti a to čo najvyššej kvality. Dúfam, že parlament podporí naše návary medziinstitucionálnej propagácie e, tohto piliera. Tiež vás chcem vyzvať, aby ste sa podelili v diskusiách e, o tomto reflexnom dokumente o sociálnej dimenzii e, v Európe. Chceme vyhodnocovať všetky faktory behaviorálnej e, povahy e, v ľudskom zdraví a chceme tiež e, zastaviť častý výskyt chronických ochorení a tiež predčasných narodení. Teraz by som sa chcel vyjadriť stručne k, k potrebnému odpadu. Konkrétne chcem spomenúť platformu o plýtvaní potravinami a potravinovom odpade. To zahrania aj súkromných, aj verejných aktérov Dúfam, e, že tento orgán bude kľúčový v snahe poskytnúť skutočné výsledky a podporí úsilie v snahe splniť naše cíly udržateľného rozvoja, e, znižiť polovicu potravinový odpad do roka 2030. Teraz by som, ak dovolíte, e, spomenul ďalšie aspekty potravinovej bezpečnosti. Myslím, že by sme mali viac zohľadňovať čoraz väčšie obavy Európanov Možno nastal čas modernizovať náš rámec potravinovej politiky a zamerať sa na legislatívu v oblasti potravín. V súčasnosti Európa môže byť hrdá na to, že má najrozsiahlejší a najprísnejší systém spravovania potravinových rizik e, celkovo, ale Rôz, rozmanitosť e, potravín a taktiež zložitosť našich dodavateľských reťazov znamená, že výzvy sa objavia z času na čas v v nových podobách. Preto musíme byť pripravení, obozretní a práve preto sme vykonali rozsiahlu revíziu našej legislatívy v oblasti potravín, či je ešte stále aktuálna. Tiež eh, sa chceme presvedčiť, či v niektorých oblastiach sú konkrétne slabé miesta, ktoré by sme mohli odstrániť. Výsledky tohto procesu budú zverejnené koncom tohto roka. Viem, že Máme mnoho citlivých tém na programe. Nechcem zachádzať do podrobností o pesticídoch, dajme tomu. Viem, že to prejdeme v rámci otázok a odpovedí, tiež endokrinné disruptory, všetky ďalšie citlivé témy. Veľmi ochotne si vypočujem otázky a potom v rámci odpovedí zareagujem na všetky palčivé témy. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Ďakujeme pekne, vážny pán komisár. Kolegovia, budeme poslovať nasledovne. Neskôr prebehne prvé kolo koordinátorov a tých, ktorí zastupujú koordinátorov. Z nich dostane každé dve minúty. Prosím, podľa možností k témam. Teda, maximálne dve témy. Nenastolujte príliš veľa tém, inak pán komisár nebude schopný na všetko odpovedať. Nechceme, aby sa tu niekto neval napokon. Takže takto začneme, potom dáme slovo komisára, aby ho povedal a potom na, bude nasledovať ďalšie kolo. Ako prvý dostáva slovo pán Líze. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj vám, pán komisár, za vašu prezentáciu a za vaše nasadenie. Chcel by som, ak dovolíte, no, to trošku vyhrotiť dnes, pretože keď sa pozrieme na to, čo my tu vo výbore prejednávame z hľadiska legislatívnych návrhov, a čo všetko spadá do pôsobnosti komisára, okrem iného je to správa François Grostet o veterinárnych liekoch. Tu plne súhlasím s vami, že musíme radu nejakým spôsobom motivovať. Ja som práve absolvoval stretnutie e, so zastupcami estonského predsedníctva, to je dôležité, ale tiež máme problém, ja to teda vnímam ako problém, že v oblasti zdravotníctva eh, Junckerová komisia nepredložila ani jeden jediný návrh. Ja si myslím, že musíme byť opatrní, nemusíme príliš regulovať, nemusíme zachádzať príliš do podrobností, najmä nechceme ľuďom predpisovať, čo by mali eh, jesť a piť, ale predsa len je niekoľko problémov, v ktorých môžeme nielen eh, schváľovať odporúčania, organizovať konferencie a tak ďalej, ale prijať aj legislatívu. Spomenuli ste dve veci, ale ja vás chcem poradiť, aby ste naozaj bojovali za to, aby tento rok sa podarilo odsúhlasiť e, dva konkrétne návrhy, a to nielen akčné plány. Teda, čo sa týka antibiotík, tu potrebujeme nástroj, okrem mnohých ostatných, mm, nástrojov, ktoré sa týkajú správneho nakladu s antibiotikami. E, nemôžeme sa však schovať pred tým, že budeme potrebovať nové antibiotika. Parlament vás v tomto smere už viackrát vyzval k konaniu. Zrejme mm, to nie sú e, vaše nedostatky, ale povie si nám, na koho sa máme obrátiť. A to isté platí aj pre HDA. Aj o tom už diskutujeme 3 roky. Tento rok by sme sa naozaj už mali dopracovať ku konkrétnemu návrhu. Ja nechcem akčný plán, e, ktorom sa uvedie, že v budúcnosti o tom chceme diskutovať. Nechcem to adresovať priamo vám osobne. Isté, že vyžaduje si to diskusiu, aby sme sa dopracovali k niečomu konkrétnemu už konečne. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Poc. Ďakujem, pani predsednička, a ja vás vítam, pán komisár. Chcel by som sa poďakovať vám aj komisii e, za to, že ste predložili návrh snahe nahradiť aktuálnu zastaralú legislatívu novou, konkrétne v oblasti plodín a pesticídov. Spomeniem Ďalšia otázka tiež konkrétne pesticídy. Mohli by ste nás informovať o aktuálnom stave v prípade glyfozátu? Tam totiž sme dostali hodnotenie ako Na druhej strane máme aj ďalšie dokumenty. Viem, že tento bod bol na programe kolegia minulý týždeň. Chcem sa teda opýtať, aký je aktuálny stav k glyfosátu a ešte pesticídy by som e, tiež e, spojil s endokrinnými disruptormi. Zrejme ste to odo mňa očakávali. Diskusia totiž medzi členskými štátmi, zdá sa, zatiaľ nebola úspešná. Chcem sa teda opýtať, čo presne komisia chce urobiť ako ďalšie. Druhá téma, aj toto zrejme očakávate, sa týka rakoviny traviaceho traktu. Chcem sa opýtať, či očakávate nejaké konkrétne usmerenia z hľadiska uisteniu kvalite z hľadiska screeningu rakoviny a diagnostiky, ako aj ďalšie usmerenia, ako napríklad v prípade rakoviny prstníka, krška maternice a tak ďalej. Toto sa aktualizovalo. A tiež druhá otázka, ktorá sa týka konkrétne rakoviny pankrásu. Viete veľmi dobre, že je to najsmrteľnejší druh rakoviny celosvetovo v Európskej únii um, a je to tretí druh rakoviny z hľadiska počtu prípadov výskytu. Je to teda rozhodne problémový druh rakoviny. Chcem sa opýtať, čo presne máte v pláne z hľadiska prevencie, včasnej diagnostiky eh, v tomto druhu rakoviny, ak teda niečo vôbec máte v pláne v tomto smere. A tiež sa chcem opýtať, či eh, rakovina pankreasu bude zahrnutá aj do ďalšej, ďalšieho eh, spoločného plánu komisie snažiť sa dostať pod kontrolu celkovo ochorenia rakoviny, alebo či chystáte nejaké ďalšie opatrenia, ktoré sa konkrétne týkajú rakoviny pankreasu. Možno by sme sa mali zamerať na včasnú diagnostiku, pretože iba 2 eh, rakoviny pankreasu sa podarí aj diagnostikovať včas. Eh, ďalej pán Piecha. Pani komisážu,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 Hovorilo sa, že spôsobujú, že nefungujú antibiotika, pretože je to veľká rezistencia. Takže mňa by zaujímalo, čo chce komisia robiť v tejto oblasti. Nie je ľahké tento problém e, týchto liečiv vyriešiť. No a ďalej si myslím, to nedostatočná koordinácia. Naďalej je tu problém napríklad v prípade etických otázok, e, alkoholu, alkoholických nápojov. Už sme hovorili o konkrétnom označovaní, ale ako to, čo urobíme ďalej s alkoholickými nápojmi, koniak, whisky a tak ďalej. Nevieme, ako majú energetickú hodnotu. Komisia sa to nestará? A taktiež sa tu bavíme o základné informácie pre spotrebiteľa, ktoré potom môže získať z tejto etikety, z označenia. No a ďalej ja v novinách, v médiách tak čítam o tzv. suplementoch v strave o potravinových doplnkoch. A taktiež v potravinách a v kozmetike, no a z ktorých potom vyplývajú mnohé alergie. Vieme veľmi málo o tých e, doplnkových e, prostriedkoch v potravinách. Existuje dokument, ktorý obsahuje zoznam takýchto prostriedkov, ale tam sa hovorí aj o liekoch. Takže je treba tento dokument revidovať. Ďakujem. Yes, thank you very much. Pán Hajtma, ďakujeme, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Už sa to hovorilo o glyfosátoch, o, o Monsanto. A glyfosát je jeden z najpoužívanejších Eh, pesticídov alebo herbicídov na svete. Takže Monsanto Papers, aký majú dopad? Vy... Takže ako to vyzerá eh, s výskumom na tému, či glyfosát je karcogénny alebo nie. Po druhé, pesticídy a nízkorizikové pesticídy. Vidíme, že v polnohospodárstve je veľa inovácie a hýbeme sa smerom k agroinkluzívnemu polnohospodárstvu a taktiež e, k nízkorizikovým pesticídom. Autorizačný postup pre tieto nízkorizikové e, pesticídy by mal byť oveľa jednoduchší, tak aby náš polnohospodársky sektor bol udržateľnejší v tomto zmysle. No a po tretie, aby sme mali lepšie a udržateľnejšie polnohospodárstvo tvárov v tvár klimatickým zmenám a biodiverzite môžeme nájsť nejaké riešenie, aby sme vylepšili e, autorizáciu napríklad v prípade šlachtenia nových e, rastlín. Ďakujem. Pani Konečná. Predsedkynie, vážený... Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, že ste prišli dnes medzi nás. Chcem upozorniť na jednu tému, ktorá si myslím, že je zásadná. V roku 2015 sme totiž v tomto výbore spolu s neziskovým sektorom vyzývali komisiu k vytvoreniu novej koncepcie boja s eh, chorobami ako je žltačka typu C, tuberkulóza a podobne pre rok 2014 až 2020. Ja som poslala komisii niekoľko písomných otázok a 11. apríla tohto roku tento výbor prijal už druhú otázku na ústne zodpovedanie v tejto problematike. A čo, čo sme sa dočkali? Zatiaľ absolútne ničoho. Vždy to boli len vyhýbavé, vágne sluby, ktoré sa nikde nesplnili. Žiadali sme už holandské, e, slovenské a malské predsedníctvo o riešení situácie a už malské predsedníctvo sa pomaly chýli ku koncu, situácia zatiaľ zhoršuje a teraz už skončili aj stratégie, ktoré ešte bežali pred dvomi rokmi, no a čo týka nakazených vírom HIV, v Európskej únii aj mimo nej, tých stále viac a viac. Aj členské štáty už pochopili, že je treba nutne aktualizovať rámcovú politiku boja proti HIV, tuberkulóze a žltačke typu C, tak aby to vyriešilo špecifický charakter epidémie nie len v EÚ, ale aj v krajinách východného partnerstva. No a potom prišla neformálna schôdza e, v Bratislave v oktobri 2016. Opäť sa niečo schválilo a opäť sa nič nestalo. Takže, pán komisár, chcem sa opýtať, kedy sa chystáte niečo s týmto robiť, kedy predložíte dané akčné plány, kedy konečne pomôžete členským štátom a občanom nevyhybať sa tejto téme a bojovať objektívne proti nej. Ďakujem. Yes, thank you very much. Ďakujem, pán Stás. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za tento výklad. A je v poriadku, lebo je dobré, že sa stretáme za dva dní už druhýkrát. Boli ste v belgickom parlamente, kde sme diskutovali o podobných veciach. Taktiež belgickí poslanci sa vyjadrovali k téme glyfosát a podobne. No a vy ste povedali, že sa netreba dívať len na glyfosát, ale aj na iné časti vašej politiky, bojovanie proti tabaku, obezite a tak ďalej my, sa my súhlasíme, čo sa týka tohto, ale čo sa týka glyfosátu, tak tam by nás zaujímalo, ako teraz vyzerá situácia, tak ako o to žiadal pán Poc. Mali by sme sa teraz sústreďovať nie len na to, či je to karcinogén, to je len jedna vec, ale je to aj endokrinný disruptor a z dlhodobého hľadiska je veľmi škodlivý pre cicavcov, pre vtákov a má negatívny taktiež dopad na e, vody. Takže my sme v apríli minulého roka odsúhlasili dokument, v ktorom sme hovorili, že sa nesmie využívať napríklad e, v blízkosti e, škôl alebo ihrísk. Boli tam tieto štyri podmienky, ktoré ste, dúfam, pripravení schváliť. EFSA to mala ťažké pretože vykonala 182 štúdií, predtým ich prišla s vlastným dokumentom a 82 z nich nie je k dispozícii, ako ste včera povedali. Sú to totiž obchodne e, citlivé informácie. nemyslíte si, že je na čase zmeniť e, reguláciu pesticídov, tak aby EFSA mohla zakladať svoj výskum len na e, verejných e, informáciách No a pokiaľ ma priemysel poskytne príslušné informácie, tak musia súhlasiť s tým, že tieto informácie potom budú zverejnené, tak aby sme mohli e, vykonávať vzájomné hodnotenie. No a pokiaľ tí ľudia nemôžu zverejniť, pretože sú tam obchodne citlivé informácie, to je ich vec, ale potom to do verejnej sféry vnáša netransparentnosť. Takže komisia, pokiaľ by ste takto postupovali, tak na rade ministrov aj tu v parlamente by ste si iste získali podporu. Ďakujem. Ďakujem, pani Dornáno. Merci, madame la pre... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Od januára 2017 vo Francúzsku označovanie pôvodu je povinné pre produkty, ktoré obsahujú minimálne 50 mlieka a 8 mesa. Vieme, že je o opatrenie, ktoré bolo kritizované, keďže má protekcionistický charakter, hlavne Federácia Fundate Europe eh, to eh, kritizovala ako aj americké orgány. Ale v Amerike sa tiež plánuje podobná úprava za Trumpa. Máme tu zoznam potravín, e, ktorý sa neustále predlžuje. Talianský minister polnohospodárstva poukázal na možné podobné opatrenia, pokiaľ ide o rýžu tento nástroj, prosím, akú máte predbežnú bilanciu, pokiaľ ide o ťažkosti s uplatňovaním zo strany firiem hlavne malé a stredné a tie najmenšie podniky a mm, ktoré produkty by prosím mohli byť podrobené podobným pravidlám. Ďakujem. Thank you very much. So this... Ďakujeme. Takže to bolo prvé kolo otázok. Pán komisár, ďakujem za tieto otázky. Začnem otázkou Petra Lízeho o antimakrobiálnej rezistencii o príslušnom akčnom pláne ohľadom nových antibiotík. Mm, taktiež e, to sú špecifické návrhy v súvislosti s hodnotením technológií. No a tu my momentálne mm, dokončujeme e, verejné konzultácie a potom spustíme hodnotenie vplyvu. Uvidíme, ako ďalej pokračovať. Získame kompletný obrázok a potom možno prídeme s nejakou konkrétnou legislatívou. Ja som za to, aby sa navrhla nová legislatíva, aby sme vyhodnotili všetky situácie a uvidíme teda jej vplyvu. Čo sa týka o antimikrobiálnej rezistencie a nových, a nových antibiotík, tak momentálne máme ino, inovatívny projekt, iniciatívu, ktorá sa pripravuje spoločnosti E, robia svoje vstupy v súvislosti s klinickými skúškami. A máme tam napríklad otázky týkajúce sa e, rýchle diagnostiky. O tomto sme hovorili aj na našej prvej schôdzi s komisárom Karlšom Mojdašom, ktorý je zodpovedný za technológie. No a Taktiež sú tu rôzne dôležité aspekty antimikrobiálnej rezistencie. Ale vy hovoríte o legislatíve, ale čo sa týka e, veterinárnych liekčív, tak tam treba sa na to ešte pozrieť. Na úrovni rady tam vidíme sklos. My sme žiadali malské predsedníctvo viackrát, aby boli aktívni v súvislosti s veterinárnymi liečivami, pretože tam je prepojenie tohto a nášho návrhu, ktorý má prísť v júni v rámci nášho nového akčného plánu pre antimikrobiálnu rezistenciu. Chcem vás požiadať, aby ste taktiež ešte e, zatlačili na radu, by boli aktívnejšie v tejto oblasti. Ďalej, otázka Pavla Poca ohľadom pesticídov. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá politická otázka. Ako viete, ja dostávam veľa listov a e-mailov a v januári sme schválili iniciatívu európskych občanov na zozbieranie milióna podpisov na zákaz glyfozátu a myslíme si, že takáto iniciatíva je dobrým eh, nástrojom na šírenie osvety, na dosiahnutie lepšej transparentnosti, na získanie viac eh, informácií o názore verejnosti taktiež v súvislosti s využitím pesticídov vo všeobecnosti, nielen glyfosátu. No a Európsky parlament minulý rok schválil uznesenie ohľadom predlženia využívania glyfosátu o 7 rokov, ale riadíme sa s prístupom obozretnosti a chceme obhľadnúť situáciu v súvislosti s karcinogénami. No zatiaľ máme také výsledky, že glyfosát nie je mutagénny a karcinogénny a nie je toxický pre reprodukčné zdravie. No a ako viete, tak táto situácia po celom svete je veľmi dôležitá. Máme tu hodnotenie taktiež e, agentúry OSN v súvislosti s reziduami pesticídov, No a výsledky sú také, že glyfosát pravdepodobne nie je karcinogénny. Taktiež je tu e, príslušný orgán z Austrálie, z Nového Zélandu, z Kanady, z Japonska, z japonského výboru pre potravinovú bezpečnosť. Máme mnohé vedecké informácie a ja som veľmi rád. Dostávam e-maily z USA, John Little, ktorý je veľmi zaujímavým aktivistom, ďalej Rosemary Messon, ktorá je veľmi aktívna, napríklad v súvislosti s otázkou Monsanta. No a taktiež šírime ďalej tieto informácie, šírime ich na Sante, na EFSU a na podobné inštancie a sme otvorení skutočne. No ako viete, tak verejné zdravie je treba chrániť, to je moja povinnosť. No a, a EKA aj EFSA spali k záveru, že glyfosát by nemal byť na zozname karcinogénnych látok. No a toto sú vedecké informácie. Glyfosát odpovedá kritériám na schválenie. No a my navrhujeme členským štátom, aby schválili prísnejšie používanie glyfosátu. No a minulý rok sme sa dohodli na úrovni stáleho výboru, že musíme obmedziť využívanie tohto pesticídu na verejných priestranstvách, vo verejných parkoch, na ihriskách a minimalizovať jeho využitie pred žatvou. No a A taktiež sme požiadali členské štáty, aby obnovili e, mechanizmy na sledovanie využívania pesticídov, aby zaviedli rôzne alternatívne techniky a postupy, ako napríklad nechemické alternatívy k pesticídom. Všetko toto sa stalo, no a toto treba vidieť v širšom kontexte využívania pesticídov. A my musíme byť veľmi opatrní. A niektorí sa pýtali aj na Monsanto Papers, Momentálne sa to vyšetruje v USA. Počkáme, kam to povedie, je to vyšetrovanie. Vieme, že vo svete je, e, rôz, sú rôzne prípady, napríklad Dieselgate a tak ďalej. Treba to vyšetriť. No ale viete dobre, že keď sa, niečo doká- keď sa dokáže, že ich štúdie boli úmyselne e, falšované, no tak je treba okamžite konať. Ďalšie prípady prekrúcania laboratórnych výsledkov. E, toto všetko je vážna vec a musí to mať, musia nasledovať právne kroky, právne dôsledky. Nepochybne, ale momentálne je treba riadiť sa vedou. To je naša, práv, naša povinnosť a navrhujeme členským štátom, aby schválili nejaký ďalší krok v procesu schvalovania, možno v septembri tohto roka. Ale vy sa pýtate skôr na e, všeobecný všeobecný refič, prispôsobenie pesticidovej regulácie alebo legislatívy. To sa chystá. A uvidíme na základe výsledkov, ktoré v dispozícii, ako môžeme zlepšiť regulačnú situáciu v súvislosti s pesticídami. Uvidíme, ako vylepšia napríklad transparentnosť agentúry EFSA, aké máme nové možnosti. My sa chystáme to analyzovať, pozrieť sa na to a uvidíme na konci tohto roka. Čo sa týka nikotínu, nikotidoidov, tak tam sa riadíme závermi agentúry EFSA a zblízka monitorujem otázku e, včiel a pesticídov vo všeobecnosti. No, vo všeobecnosti. Máme nové údaje, ktoré budú vyhodnocované a lehota na vyhodnotenie bola posunutá na 30. novembra tohto roka, vzhľadom na to, že tam bolo veľmi veľa údajov, ktoré bolo treba vyhodnotiť a vzhľadom na to, že je to komplexná otázka. No a Taktiež žiadatelia boli požiadaní o to, aby poskytli nové údaje a to sa nám umožňuje ďalej na tom pracovať. A máme tu návrh na obmedzenie určitých látok v stálych skleníkoch. Týmto sa zaoberajú služby komisie a regulačný výbor. No a ako viete, ja to vidím tak. Právny štát je dôležitý. Ďalej je treba presne sa riadiť e, vedeckými dôkazmi a taktiež využívať princíp obozretnosti. Budeme to zblízka sledovať. A teraz otázka endokrinných disruptorov, lebo to je podobná oblasť. Viete, že v prvom rade sú diskusie s vašim výborom o našom návrhu, pokiaľ je o finálne kritéria a výnimku. A dostali sme vašu jasnú odpoveď, teda že výbor bude za takú separáciu, finálne kritériá na jednej strane, na druhej strane výnimka, aby to boli dva rôzne akty. A to sme aj spravili, ale potom bola zložitá diskusia s členskými štátmi, ktorá prebieha A je potrebná kvalifikovaná väčšina. Aj pokiaľ ide o finálne kritéria, aj pokiaľ ide o výnimku. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že to nie je iba e, vedecké, ale má to aj politické aspekty. Nemáme kvalifikovanú väčšinu pre to či iné stanovisko a ak to takto zostane, tak sa nebudeme môcť nikam pohnúť. A momentálne sa snažíme dopracovať ku kvalifikovanej väčšine. Ja si uvedomujem negatívnu reakciu v parlamente, pokiaľ ide o návrh, pokiaľ ide o tú výnimku. My teraz uvažujeme nad ďalšími krokmi a budeme vás samozrejme informovať o každých ďalších zámeroch. Otázka pána Pierku, pokiaľ ide o označovanie. Áno, máme správu o takomto povinnom označovaní, pokiaľ ide o nutričný obsah alkoholických nápojov a výsledkom toho je, že neexistuje objektívny dôvod, ktorý by opodstatňoval existujúce výnimky, pokiaľ ide o alkoholické nápoje. Ale kolegovia, pripomínam, niekdajší návrh komisie, ten predchádzajúci, bol presne taký, ale bol to Európsky parlament a bola to Európska rada, ktoré svojho času rozhodli, že prídu s takouto výnimkou pre alkoholické nápoje. Takže bolo to parlament a rada v rozpore s návrhom komisie. A teraz máme ďalšiu správu, ktorá ukazuje, že pre takúto výnimku neexistujú dôvody. Ale čakáme teraz na samoreguláciu, nejakú spoločnú pozíciu, pretože niektoré časti priemyslu sú za to, aby tam boli kalórie, obsah, všetko. A niektoré firmy sú proti, takže my chceme povedať jasne, potrebujeme spoločný prístup celého priemyslu a ak to nebude uspokojivé pre nás, tak potom prídeme s legislatívnym návrhom. Čiže takýto bude ten postup. Teraz potrebujeme doplnky vitamíny a minerály vitamíny a minerály, ich maxina, pokiaľ ide o 45 potravín a potravín doplnkov. Toto je v legislatíve, ktorú parlament a rada odhlasovali. Maximálne sumy, by, <laughs> maximálne množstvo by mali vychádzať e, zo základných e, vedeckých informácií e, zo strany EFSI. Využívanie ďalších e, látok, ako napríklad e, rastliny v takýchto potravinách alebo potravinných doplnkoch, to sa dá regulovať. V národných pravidlách nie je potrebné, aby do toho zasahovala Európska únia, jej orgány, ale samozrejme, že je potrebná notifikácia komisie. Ale členské štáty tie sa do toho veľmi nehrnú a naozaj sa teším na ďalšiu spoluprácu, aby sme členské štáty primeli k tomu, aby dostali svojim povinnostiam a robili viac. A teraz otázka pani Konečnej. HIV, AIDS, hepatitida, tuberkulóza. Áno, potvrdzujem, že komisia chce pomôcť členským štátom, aby sme skoncovali s týmito chorobami do roku 2030 E, kopa schôdzi prebieha, ja cestujem do krajín a tieto otázky nastolujem, pretože väčšina aktivít musí prebehnúť na úrovni členských štátov. To viete, že konkrétne otázky zdravotnej starostlivosti sú v rukách členských štátov. Členské štáty musia samozrejme posilniť svoje úsilie, aby sa dostali k tým najzraniteľnejším a aby sa prekonali existujúce nerovnosti. Je tu viacero prebiehajúcich projektov, v rámci nášho programu pre zdravie, programu EÚ pre zdravie na podporu eh, hlavne pre zraniteľné skupiny ECDC a Monitorovacie centrum pre drogy a závislosti tiež identifikovali osvedčené postupy a nedostatky a my teraz šírime tieto informácie, aby ich členské štáty mali k dispozícii a mohli ich využívať. Komisia zmobilizuje nový think tank HIV AIDS. To je občiansko-spoločenská eh, forma, ktorá posilní dialog s členskými štátmi a aktérmi, keďže komisia nemá v praxi dostatočný dosah na spoluprácu medzi členskými štátmi a naozaj vidíme, že je tu určitá asymetria, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, podľa ktorej my máme len doplnkovú úlohu, opatrenia na doplnenie, na pos- na eh, podporovanie spolupráce, aby členské štáty konali spoločne a my to všetko aj využili tieto nástroje. A na to by som bol veľmi rád, keby ste aj vy nejakým spôsobom pôsobili na členské štáty, aby tieto problémy spoločne riešili. No a Pani Dornanota hovorila o označovaní pôvodu. Nechceme revidovať, nejako novelizovať existujúcu legislatívu EÚ v tejto oblasti. Čakáme na francúzsku správu, pokiaľ ide o implementáciu e, tejto legislatívy do konca roku 2018. To je ten dátum, dokedy to čakáme. No a potom posúdime ďalšie kroky, lebo viete, že bez analýzy mm, nemôžeme stanoviť ďalšie kroky. Ja dúfam, že som všetky otázky pokryl? Dúfam teda, že áno. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. A teraz, kolegovia, druhé kolo. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili na jednu minútu. A najlepšie aj na jednu tému iba, lebo zoznam je dlhý a chceme, aby komisár mal priestor reagovať. Prvým na zozname je pani Grostad, nech sa páči. Prepačte, pokúsim sa byť stručná. Ako povedal pán Lize, a ja sa chcem venovať veterinárnym liekom. Vy ste o tom hovorili, je to škandalozne, čo sa deje. Máme radu, ktorá všetko paralýzuje, diskutuje, mm, ako by sa experti nachádzali v nejakom salóne, hoci máme antibakteriálnu rezistenciu takú, ktorá je naozaj nevydaná, čiže naozaj je potrebné veci pohnúť vpred. To je úloha e, nás a vás vytvárať e, tlak na radu. A potom e, zdravotné technológie. Tuším, že plánujete zverejniť výsledky verného pripomienkovania, takže k tomu niečo, keby ste mohli. A potom lieky používané v pediatrii. Uh, Áno, výsledky vašej štúdie mali byť už e, na jar, teraz e, aj po lete, tak ja dúfam, že sa to nebude naďalej oddalovať. A ešte otázka detskej mm, a tínedžerskej um, alebo dorasteneckej uh, rakoviny. Toto je oblasť, ktorú je potrebné riešiť Hm, tak ako to bolo v prípade plánu Alzheimer, ktorý sa v minulosti uplatnil. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pán Parňo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Rýchlo. Európska agentúra pre liečiva, ktorá je v Londýne, sa má presťahovať inám do členského štátu EÚ. A pred summitom 29. apríla kedy eh, sa eh, hovorilo o Brexite, tak ste požiadali radu, aby sa rýchlo dopracovala k dohode o tom, kde to bude. Takže viete, kedy rada príjme rozhodnutie? a čo sa udialo počas, počas toho samitu na túto tému, pokiaľ ide o presťahovanie tejto európskej agentúry. Uh, Ďalej by ste mohli povedať, či vás už rada oslovila a aké sú kritériá vyhodnocovania prioritnej Európskej komisie, pretože v prípade takejto voľby by sa komisia mohla zapojiť do technického vyhodnocovania jednotlivých kandidátskych krajín. A viete, že 19. apríla uh, povedala, že francúzska vláda povedala, že chce, aby Lille bola, bolo takýmto, takýmto kandidátom. Ja samozrejme túto kandidatúru podporujem. A chcem kolegom, kolegyňam povedať, aj vám povedať, že blízkosť s Londýnom za hodinu 20 eurostarom Francúzsko, naozaj má aj vynikajúci ekosystém v oblasti e, poskytnej zdravotnej starostlivosti a Lille je jedným z polov e, tohto vynikajúceho systému. Takže dúfam, alebo myslím, že to kandidatúra e, tiež by mohla byť zaujímavá pre tých 900 zamestnancov súčasnej agentúry, keďže je to tak blízko Londýnu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Garlník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán komisár. 11. januára bola v parlamente prezentácia, ktorá zhrňala správu JRC. Neo nikotinoidy bola téma tejto e, štúdie a teda z dokumentov jasne vyplynulo, že tu nemáme žiadne prospešné vplyvy, pokiaľ ide o základ neonikotinoidov, teda pokiaľ ide o včely alebo iné opelujúce druhy hmyzu, že tam nie je žiaden e, oživujúci vplyv, renovačný vplyv. E, jedna či dve krajiny už zakázali tieto neonikotinoidy a dochádzalo tam naďalej k rovnakému poklesu, pokiaľ ide o zdravie takýchto opelovačov ako v krajinách, kde tieto látky neboli zakázané. Bohužiaľ, po tej prezentácii, ktorá prebehla v januári, a ja ten PowerPoint mám, tak eh, sme nedostali celú správu a tá správa teraz tuším nie je k dispozícii. RC vám ju nedodá. Ani EFSA. Takže sa chcem spýtať, či by som prosím mohla od vás dostať jeden výtlačok, lebo nám to bolo verejne odprezentované a napriek tomu správa ako celok e, je utajovaná. Hoci ste povedali vo vašich odpovediach v prvom kole, že plánujete zakazovať ďalšie neonikotinoidy, že plánujete takýto návrh, hoci e, nič nepoukazuje na to, že by e, existujúce zákazy boli úspešné. Ďakujem, ďakujem. A teraz pani Vianik. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v mene Gesine Meissner položím otázku týkajúcu sa nariadenia o zdravotníckých pomôckach. Pani Meissner vie, že MDR patrí pod DigiGrowth. Napríklad by to chcela na tomto mieste riešiť po tej práce, ktorá bola odvedená v rámci rokovaní vyvstáva potreba zabezpečiť riadnu implementáciu takýchto nariadení. Zdroje sú kritické, keďže je tu mnoho implementačných a delegovaných aktov, ktoré musia vzniknúť. Niektoré z týchto aktov sú potrebné ešte predtým, než notifikované orgány môžu byť stanovené podľa tohto nariadenia o zdravotníckých pomôckach. Ak tie zdroje nie sú k dispozícii, ten proces stanovovania notifikovaných orgánov potrvá veľmi dlho zachádzať na, a môže zachádzať nad rámec odhadov jedného roka. Tri roky je implementačná lehota, tam potom dezignovať notifikované orgány a tak ďalej. Čiže akékoľvek omeškania by znížili ten čas, ktorý majú na adaptáciu výrobcovia. E, čiže e, musíme sa vyhnúť takýchto zariadení na trhu. Takže prosím, zohľadnite to alebo povedzte, ako komisia zabezpečí náležitú plynulú implementáciu, aby sme sa vyhli nedostatku takýchto zariadení aby sme mohli zaručiť dostupnosť liečby pre pacientov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Ek. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Ešte to nie je tak dávno, čo Európsky parlament prijatím mojej správy vlastnej iniciatívy o minimálnych štandardoch, pokiaľ ide o ochranu králikov v plaste poukázal na to, že predstavujú veľké riziko pre verejné zdravie, pretože dostávajú veľa antibiotík, dokonca aj rezervných a e, toto porovnaní s inými zvieratami, e, teda e, vychádza z toho, že e, králiky sú veľmi náchylné rôzne choroby. No a teda je problém s rezistenciou mm, antibiotík celého polnospodárstva, čiže toto vedie aj k zmenám toho, ako sa chovajú tieto zvieratá. Uh, Mm, keďže sa zlepší chov zvierat, tak sa znižuje aj potreba antibiotík v chove. Takže chcem sa s vami sa súvislosti opýtať, či súhlasíte s tým, čo povedala kolegyňa Jourova pred hlasovaním v parlamente v EÚ, teda že ide o vec členských štátov, kde je veľa fariem králičích, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, aby títo stanovali národnou legislatívou minimálne štandardy pre uh, tento živočišný druh. Uh, ste aj vy uh, toho názoru, že otázka rezistencie antibiotík, že vychádza zodpovednosť za to, že, vychá, že vychádza to z odpovednosti národných štátov, nemalo by to náhodou byť v rukách inštitúcií Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pani Rivasi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, ďakujem, pán komisár, že ste prišli, lebo tých problémov máme naozaj nemálo. Je rok 2017 a spomínate si, že v 2015 sme hovorili o tých endokrinných perturbátoroch, disruptoroch a e, už teď sme vraveli, že je neskoro, čo štáty to blokujú, kvalifikovaná väčšina neexistuje, ale je tu návrh komisie, ktorý tiež ten systém blokuje. Pokiaľ ide o glyfosáty, glyfosát, tak e, by som bola rada, keby sme sa aj tam niekam pohli. A tiež tu máte svoje odpovednosti. Agentúra nemôže dať e, stanovisko, ak nie sú všetky štúdie e, vydané, open access zverejnené. E, napríklad nová smernica o autorských právach, tam sa hovorí o open access o otvorenom prístupe. Na vaša úloha spočíva v tom, že poviete agentúre, teda FC, že ak sa nedajú štúdie zverejniť, tak sa nebudú zohľadňovať. Nebudú sa zohľadňovať. Tak to prinútime, aby to, čo nadnárodky financujú ako štúdie, aby sa to muselo aj zverejniť. A tretia vec, e, nanočiastočky v potravinách. Hovorili ste o potravinovej bezpečnosti. Ako je možné, že, člensk, pardon, že mimovládky odhalili eh, dioxín titánu, takéto nanočiastočky e, v mese, e, v sladkostiach a tak ďalej, hoci informácia spotrebiteľov a máme tu aj pretože nariadenie, e, ktoré obsahuje povinnú, povinné označovanie a na tých výrobkoch to označené nebolo. Takže musíte zakročiť na úrovni členských štátov, aby takéto označovanie bolo povinné. A na čo je dobré mať dioxín titánu v eh, takýchto produktoch, eh, keď to má negatívne dopady na zdravie. Eh, v tomto prípade ide konkrétne o čreva. No a potom tu máme tampony pre ženy, ktoré obsahujú pesticídy, dioxín a tak ďalej. No a keď sa pýtam komisie, povedia mi, uh, Áno, podniky nemusia tam uvádzať, uvádzať na obal, lebo to nespadá do takejto kategórie produktov. Takže poprosím, aby ste odpovedali tieto moje otázky a aby ste intervenovali. Áno, ja viem, že máte viac, viac tém, ale fakt máte iba jednu minútu. Teraz pani McInnes. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pokúsim položiť blízke otázky. Prosím, používame jazyk správnym spôsobom. Ja som počula pesticídy, toto slovo tu bolo použité. Aj samotný pán komisár to povedal, ale ide o herbicídy. E, čiže herbicíd, o tomto hovoríme, nie o pesticídoch. Ja nie som vedkynia, ale ja si myslím, že sme naozaj mali rozlišovať a dávať pozor na to, ako slova používame. Takže glyfosít e, e, zabíja burinu to je môj názor, ja mám názor mnoho vecí, ale nevždy mám potrebné znalosti. Čiže e, ako vy rozlišujete e, takéto mm, amatérske stanoviská a e, potom štúdie odborníkov, lebo verejnú mienku môžeme zavadzať, e, preto je naozaj podložené odborné e, znalosti. A teraz e, agentúra pre e, liečivá. To, kde bude, je dôležité, ale po Grexite bude dôležitejšie, ešte dôležitejšie, aby nadalej pracovala na prospech občanov. Áno, Lille ste spomínali, ale aj Dublin je predsa pekné mesto. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, že dnes e, prišiel. Ja som kontaktnou osobou pre agentúru pre liečiva v našom výbore. Takže ja mám v tejto súvislosti otázku, kam sa presťahuje. A teda, o čom hovorili lídry minulý víkend tejto súvislosti. A ešte doplním otázku k tomu, ako je to s Canary Wharf eh, budovou jej prenajmom. Bude to súčasť legislatívy o Brexite. Máte k tomu nejaké informácie? A potom vieme, že agentúra bude potrebovať ďalšie zdroje na presťahovanie, aby teda mohla fungovať nepretržite. Čiže komisia nejako navýši eh, rozpočet, zaplánuje to do rozpočtu? Ďakujem. Mr. Demesmaker. Ďakujem, pán Demesmaker. Ďakujem, pán komisár. Ja sa chcem opýtať na niečo úplne iné. A síce umelé e, trávnaté plochy. Nedávno sa v reportáži informovalo o možných zdravotných rizikách umelého trávnatého porastu Máme to aj u nás vo Flámsku. Používa sa na to totiž granulát SPR, teda e, sú to um, malé e, jadierka gumy, ktoré sú vyrobené e, zo starých pneumatík. Tieto látky sú karcinogénne a tým škodlivé. Na moju písomnú otázku mi komisia odpovedala, že štúdia ECHI má skonštatovať, či komisia príjme opatrenie na obmedzenie využívania týchto eh, látok. Štúdia sa už zverejnila a eh, všeobecný dojem bol taký, že neexistuje dôvod na, na obavy, ale ja som ovpli- eh, odporúčil komisiu, aby sa dodržalo nariadenie ríč. Chcem sa opýtať, či by komisia nemala vyzvať agentúru ECHA, aby sa nariadenie REACH s tým súvisiace normy prispôsobili. Teda, ako reagujete na tieto najnovšie informácie agentúry ECHA? Ďakujem pekne, pani Somer je ďalšia. Ďakujem, pán komisár. Ja by som sa chcela e, sťažovať e, na nečinnosť vašich spolupracovníkov, čo sa týka e, predsedovania nariadenia a informácií na potravinách. Ja som vás totiž nedávno oslovila v písomne, aby si zadefinovali konkrétny návrh v potravinárskom sektore. My potrebujeme jasné definície, aby sme mohli spotrebiteľov uistiť pri eh, výbere potravín. Eh, odpovedali ste mi v tom, že eh, máte iné povinnosti, že plynú lehoty a prioritizujete si iné témy. Uviedli ste mi príklad, tam už uplynulého tá pred dvoma rokmi rokmi a troma mesiacmi, takisto aj uplynula lehota v prípade alkoholických nápojov. Teraz sa už predlžil návrh 2 roky a 3, rok, a 3 mesiace. Um, takéto bolo omeškanie. Návrh o alkoholických nápojoch teda prišlo neskoro. Ja si myslím, že by sme mali, aj komisia by mala pomoc sektoru usmerneniami, pretože ja si neviem predstaviť, ako najmenšie podniky v sektore alkoholických nápojov by sa mali vysporiadať s tým, že celý alkoholický sektor, teda víno, um, pivo, a aj eh, tvrdý alkohol, že by sa mali podrobovať úplne novým normám, bez toho by mali nejaké usmernenie. A ešte posledná otázka, definícia eh, veľkosti porcií. To je naliehavo potrebné, pretože ak táto definícia nebude k dispozícii, a tým je mimochodom poverená komisia to vypracovať, má sa následok, že 5 veľkých potravinových eh, koncernov si zaviedlo teraz vlastný systém označovania veľkosti porcií. To si samozrejme úplne sami vymysleli. A e, to predsa zavania zavádzaním spotrebiteľa, teda vaše konanie je naliehavo potrebné. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem pekne, pani Cabezon Rui. <clears throat> gracias, presidenta. Pues bueno, te, con la in, última intervención. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekto tu spomenul označovanie a potrebnú bezpečnosť. príloha pritom nesplňa požiadavky. Musíme sa snažiť eh, bojovať proti zavádzajúcej reklamy. Informácie pre spotrebiteľov sú mimoriadne dôležité, najmä keď hovoríme o najzrenilnejších eh, občanov spoločnosti. Tam prísady nie sú vždy najvyššej kvalite, pretože eh, sú cenovo výhodné. Myslím, že by sme mali spomínať nielen výživovú hodnotu, aby spotrebiteľ mal prístup k týmto informáciám, Áno ďalšie informácie. E, čo sa týka agentúry e, pre lieky, ja sa trošku obávam, že hovoríte o dopade, aké by to mohlo mať. Že to bude aj do konca roka. Máte našu podporu tu v parlamente. My chceme, aby sa zlepšila dostupnosť liekov a tiež aby prebiehala legislatívna činnosť e, bez ohľadu na povolovanie antimakrobiálna rezistencia Môžeme to očakávať v júni alebo nie? Dúfam, že na to jasne odpoviete. Dobre, ďakujeme pekne všetkým. Myslím, že týmto sme vyčerpali zoznam všetkých hlásených do diskusie. Dávam slovo pánovi komisárovi. No? I received a list. Ja som dostala zoznam prihlásených a týmto sme už vyčerpali. Žiaľ, nemáme už viac času na ďalšie otázky. Je mi ľúto, pani Švajepirik, neboli ste na zozname. A čo sa týka zvyšku, ja som jasne uviedla, že sme mali príliš dlhý zoznam. Museli sme to obmedziť. Je mi ľúto, nemáme čas. Jednoducho sa to nestihne. You may be on the list, but it's... Možno ste na zozname, ale ten zoznam bol príliš dlhý. Ja som e, to e, vysvetlila vašej kolegyne. Nech sa páči, e, pán komisár, máte slovo. Ďakujem za všetky otázky. Začal by som otázkami pani Grostet. Týka sa to veterinárnych liekov. Ja s vami súhlasím. Je to veľké sklamanie, táto situácia. Ehm, vieme, že téma veterinárnych liekov je veľmi odborná, ale isté, že nie je to len odborná téma. Vieme, že je to veľmi citlivá téma zároveň vy sa k tomu snažíte staviť čo najtransparentnejšie v niektorých krajinách. Vieme, eh, je právo predpisovať antibiotika, dokonca predávať antibiotika, aj eh, neregistrované antibiotika, teda dosť ťažko budeme eh, ľudí odrádzať od prílišného využívania antibiotík, keď je to takto ľahko dostupné. Ďalej, čo sa týka hodnotenia technológií do sektora zdravotníctva. V verejných konzultáciách sme sa dopracovali k naozaj veľmi pozbudivým výsledkom. Veľká väčšina aktérov totiž podporuje prehlbenú spoluprácu v tejto oblasti aj po roku 2020. Isté, že ja viem, že niektoré členské štáty majú odlišné stanoviská. V súčasnosti mám možnosť cestovať z jednej krajiny do druhej. Mal som možnosť na to s niektorými ministrami, ale uvidíme, ako to dopadne. Najskôr vyhodnotíme našu dopadovú štúdiu a potom sa uvidí, ktorý rámec bude pozitívnejší pre nás všetkých. Musíme totiž mať čo najširší konsenzus, ale eh, Zatiaľ konzultácie vyzerajú slubne. A ďalej hovoríte o tom, že chcete prístupniť viac liekov deťom. Ja to podporujem. My pracujeme aktuálne na druhej správe o nariadení o pediatrických liekoch. Tento rok vo februári uplynula lehota komisia teraz e, musí zanalizovať všetky údaje predtým, než sa dopracujeme k ďalšej správe ešte do konca tohto roka. ešte predtým, ako zverejníme súhrn výsledkov e, verejných e, konzultácií, tiež e, to budeme samozrejme komunikovať verejne. Chceme, aby fungovala dobrá spolupráca. Ja som ešte pozabudol odpovedať na otázku pána Poca, čo sa týka pankreaty, rakoviny pankreasu. Vyjadrím sa k tomu oddelenie, prejednáme to podrobnejšie. Je to veľmi konkrétna otázka totiž a ďalej, druhá otázka pána Žila Parňu. Ak dovolíte, k tejto téme by som povedal toľko. Viete, že komisia by pracovala objektívne kritéria, zohľadnila všetky technické aspekty. A v súčasnosti predseda komisie Juncker rokuje s Donaldom Taskom a rozhodli sa prejednať to na úrovni rady v júni. V júni sa to teda bude prejednávať. Prosím, nepýtajte sa nás e, na to, aké mestá či krajiny e, sa vyberú, pretože to nie je naše rozhodnutie. Je to v rukách rady. Uh, ja viem, že minimálne 11 členských štát kontraktov o to súťaží, to je podľa mňa v poriadku. Musíme si predovšetkým uvedomiť, že je potrebné stanoviť si eh, jasný časový rámec, tiež je potrebné splniť všetky naše záväzky týkajúce sa stanovených kritérií. Musíme chrániť bezpečnosť pacientov, zaručiť kontinuitu práce a tiež sa musia vyhodnotiť všetky dôsledky, dajme tomu, čo sa týka finančných aspektov a tak ďalej. Toto všetko je v rukách rady. Viete veľmi dobre, že až po ich rozhodnutí sa potom budú eh, vypočítavať všetky technické, finančné aspekty a tak ďalej a potom nám eh, predložia definitívne rozhodnutie. Komisia je v tak, v tom, však v tomto smere neutrálnym subjektom. Uh, okay, to, to e, Ďalšie otázky, ktoré sa týkali agentúry pre lieky. Course, like Rozhodne to nejako nesúvisí s rokovaniami o Brexite. E, je to e, čiste európska téma, ak to tak môžem nazvať. Pani Girling sa pýtala na správu Spoločného výskumného centra. Ja som minulý týždeň bol v Sevile. Mal som možnosť prejednať tieto témy, ale chcel by som upozorniť, že táto štúdia nebola vypracovaná, pretože by boli proti záverom agentúry EFSA. Nie. Oni začali prejednávať možnosti toho, ako by sa to prijavilo v budúcnosti podľa jednotlivých variantov, aké by to malo ekonomické dopady a ako by sa polospodári správali a tak ďalej. Ja môžem požiadať spoločné výskumné centrum, aby sa k tomu vyjadrilo podrobnejšie, ale správa bude zverejnená, keď bude pripravená. Zatiaľ ešte nie je ukončená. A nejde tu o nejakú vedeckú štúdiu o včelách. Ide o zmene postupov po využívaní látok z farmaceutického sektora a vedecké poznatky sú úplne jasné. Neonikotinoidy sú škodlivé pre včely. Musíme sa teda opierať o tieto vedecké štúdie a musíme chrániť naše včely. Takisto sa musíme venovať aj diskusiám o tom, ako nahradiť herbicídy a pesticídy inými opatreniami, ktoré sú škodlivejšie, toxickejšie ešte pre včely. Pán Ek sa pýtal na ochranu umelochovaných králikov. Toto podľa smernici 98 58 komisie ktorá stanovuje, že zvieratám nesme byť e, spôsobovaná zbytočná bolesť e, ani sa im nesme zbytočne ubližovať. Vzhľadom na to, že králiky sa produkujú iba v obmedzenom počte členských štátov, komisia nezvažuje návrh žiadneho legislatívneho aktu v súvislosti s králikmi, keďže členské štáty sú v tomto smere eh, v lepšej pozícii si to regulovať. Sme ochotní diskutovať eh, o podmienkach chovu králikov v rámci platformy a tiež sme rozhodli eh, vyslať audit a presvedčiť o situácii priamo na mieste na niektorých E, farmách, kde sa chovajú králiky a požiadame našich spolupracovníkov, aby nás e, informovali o výsledkoch tohto auditu. E, Ale čo sa týka platformy pre blahobyt zvierat, tak to je dobré miesto, kde diskutovať o týchto otázkach. A ja chcem požiadať o podporu týmto témam a tejto platforme. Ďalej, pani Viening, hovoríte o zdravotníckých prístrojoch, viete, že toto spadá do kompetencií komisárky Bienkovskej. Ako bol podané 4. apríla na planárke, tak schválenie nariadenia ehm, zdravotníckých pomocok pre in vitro diagnostiku predstavuje e, pre nás skutočne veľký krok kupredu a schválenie týchto dvoch komplexných textov predstavuje len začiatok eh, dlhého a komplikovaného procesu. No a je treba získať podporu Európskeho parlamentu a všetkých ostatných eh, inštancií a je treba, aby všetky lehoty boli dodržiavané. Ja som v kontakte s kolegyňou Bienkovskou a úzko spolupracujeme ako naplnovať tento harmonogram a ako splniť stanové ciele na čas. Ďalej, čo sa týka potravinovej legislatívy, tak tam pracujeme na delegovaných aktoch, tak aby príslušná legislatíva bola e, pri, k dispozícii spotrebiteľom. Pani Zomer hovorila o o e, nariadení REFIT, ohľadom e, zdravia a výživy. Sú tam nutričné profily. No a výsledky očakávame na začiatku roku 2018 a ešte je príliš skoro vyvodzovať nejaké závery, pretože to ešte beží. Ako viete, tak vegetariáni si robia starosti No a my už pomaly chceme vytvoriť alebo vykonať teda e, hodnotenie príslušnej legislatívy, príslušného nariadenia. Pán Demesmaker sa pýtal na REACH. To je environmentálna otázka. A ja by som chcel, aby sa k tomu vyjadril možno niekto iný, pretože ja sa k tomu vyjadriť nemôžem. Uh, no a ďalej musíme presne diskutovať o herbicídoch, biocídoch a fungicídoch precízne, pretože to sú odlišné chemikálie. Niektoré zabijajú búrinu, niektoré škodcov. No a keď sa bavíme o vede, to je dôležité, a konflikt medzi vedou a verejnou mienkou je taký starý ako ľudstvo samé. Keď si spomeniete na Galilea, ten sa rozhodol, že Zem sa točí okolo Slnka, no a verejná mienka vtedy bola proti. Koperník tatie, taktiež bol veľmi obozretný, lebo vedel, že verejná mienka je veľmi nebezpečná, No a dnes by som chcel povedať, dobre, budeme sa snažiť. Budeme pozbudzovať vedcov, aby boli otvorení, aby sa ozývali. Budeme hovoriť s našou spoločnosťou, pretože nebudú dôver- pokiaľ nebudú dôverovať vede, tak nemajú šancu na zdravý systém potravinovej bezpečnosti. No a tým pádom nebudeme môcť chrániť naše deti pred smrťou. Pretože napríklad očkovanie, tam je takýž problém verejnej mienky. Sú tu zavadzajúce, klamlivé e, správy o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus a toto sa potom ďalej šíri. No a čo týka glyfosátu, tak ja som čítal mnohé štúdie, ktoré nie sú vedecké. Ja som ich požiadal môj oddelenie, aby to analyzoval napriek tomu, pretože je treba e, verejnú diskusiu a niektorí sa ma pýtajú na nové e, šlachiteľské techniky. No a my tu v Bruseli organizujeme veľkú konferenciu, všetkých pozývame, aby sme diskutovali o nových technikách, pretože momentálne mech, e, publikujeme našu správu o nových šlachiteľských technikách, tak je dôležité si uvedomiť, aký veľký pokrok bol zaznamenaný vo vede v porovnaní s, 20, s pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi ľudia chápali GMO úplne ináč než teraz a rovnako tak je to s tými šlachiteľskými eh, technikami. No a je treba diskutovať. Chcem skutočne podporiť vedu. Aj, aj kvôli mojej profesii. Ja nemám dôvod nedôverovať vede. E, Pán komisár, chcem sa seba opýtať. Vy ste sa nevydrali k mojej otázke. Ja som sa pýtala, prečo implementácia nariadenia o informáciách z, k potravin, o potravinách, prečo e, sme si tam sme si stanovili lehoty v tomto nariadení a odôvodnilo sa to tak, že najprv je treba e, spracovať to, kde sme si stanovili lehoty, povedali, že, povedali ste, že sa nemôžete teraz zaberať niečím iným. Takže táto naťahujúca sa transpozícia vedie k neistote a taktiež k klamaniu spotrebiteľa. Ja k tejto otázke myslím, že sa pýtate na, impla- na vykonávacie akty vo vzťahu k tomuto nariadeniu. Možno áno. Dobre, tak tam došlo k nejakému časovému posunu. Ja sa na to pozriem, overím si to a vrátim sa k tomu, odpoviem vám, pretože si musím overiť, kde sa to teraz nachádza. No a toto stojí veľa času. Prepašte, to tak hovorím, ale nemáme na to dostatok zdrojov. Overím si to a môžeme o tom diskutovať neskôr. Pokiaľ som to správne pochopil, idete tu, hovoríte tu o vykonávacích aktoch. Ďakujeme, komisár, že ste si pre nás našli čas. Ďakujem aj kolegom za túto diskusiu. Takže uvidíme sa na budúce zase a prajem vám pekný večer.